Mesdames, Messieurs, je vous propose de... Dámy a páni, mohol by som vás požiadať, aby ste si sadli. Začneme pracovať. A budem tu v mene pani Behes a po svojom vlastnom mene. Chcel by som privítať členov dvoch parlamentných výborov a chcel by som taktiež privítať odborníkov, ktorých sme tu pozvali, aby trošku ozrejmili našu prácu. Takže vítajte všetci, ktorí ste prišli sem na dnešné vypočutie. A takisto vítam aj užívateľ internetu na celom svete, ktorí nás tiež počúvajú a sledujú takýmto spôsobom dvoch parlamentných výboroch sme sa rozhodli vypracovať spoločnú správu podľa postupov, ktoré sa kedysi volali postupy Hughes. Teraz je to formát pridružených výborov. Máme teraz eh, 18 mesiacov na globalizačný prispôsobovací fond a my sme zistili, že sú tu určité problémy a niekedy tie mechanizmy nefungujú tak, ako by mali a taktiež občas spôsobuje problémy aj spôsob, akým bol zapojený parlament alebo iné inštitúcie. Zistili sme, že to 18-mesačné obdobie bolo veľmi dlhé, počas ktorého globalizačný prispôsobovací fond sa stával na nohy. Takže boli tu určité problémy, ktoré súviseli aj s rozpočtom, pretože ten systém, ktorý fungoval hneď na začiatku, bol taký, že tu bola obálka s 500 miliónmi eur, ale tieto prostriedky sa nedostali do rozpočtu ako takého. Tieto prostriedky boli prostriedky, ktoré zostali z rôznych e, kapitol alebo položiek na konci roka. Vo väčšine prípadov to fungovalo celkom dobre. Peniaze sa zobrali v zásade zo sociálneho fondu, ktorý poskytol určité finančné prostriedky pre globalizačný prispozovací fond a pri viacerých príležitostiach naše výbory vyjadrili svoje obavy, svoju neochotu pokračovať e, takto do nekonečna bez e, akéhokoľvek režimu. Aby sme videli, čo sa tu dá urobiť, pozvali sme mnohých odborníkov, ktorí majú také skúsenosti alebo zastávajú také posty, že majú veľmi dobré skúsenosti v tejto oblasti a chcem sa im poďakovať za to, že si našli čas a prišli sa medzi nás. Máme tu pani Moran Šarte, ktorá je spravodajkyňou pre výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a je tu pán Fortes pre rozpočtový výbor. Takže, pani predsednička, chceli by ste niečo povedať na úvod? Áno, ďakujem, pán predseda. Toto je prvý raz, čo rozpočtový výbor a výbor pre zamestnanosti e, sadli spolu a zorganizovali takéto spoločné stretnutie členovia výboru pre zamestnanosť samozrejme pracujú v dvoch oblastiach, majú veľa práce, my máme naozaj veľmi bohatý program a obávam sa, že o 11.30 sa budeme venovať niečomu inému. Bude to e, zákon o pracovnom čase pre vodičov nákladných aut, takže musíme odísť o pol dvanástej. A my budeme zase o pol dvanástej hlasovať o rozpočte parlamentu, takže každému to, čo jeho je. Takže v mene Výboru pre zamestnanosť sociálnych vecí by som chcela spomenúť niektoré dôležité veci. Fond eh, má štruktúru sui generis eh, v rámci parlamentu a pôvodne bol navrhnutý tak, aby sme mohli riešiť problémy, ktoré za sebou prináša globalizácia. Zažili sme krízu a chceli sme do toho zabudovať aj ten rozmer krízy. Momentálne, momentálne môžeme sa pozrieť na to, čo sme už urobili a som naozaj veľmi rada, že tieto dva výbory sa dali dohromady a posieli sa do tejto iniciatívy. Chcela by som teda privítať náš výbor, ale chcela by som privítať aj všetkých tých, ktorí nám ozrejmia všetky aspekty súvisiace s týmto fondom. Pôvodný mechanizmus je originálny, pretože nám pomáha skúmať aj vzdelávanie, nielen z pohľadu prínosov pre spoločnosti a organizácie, ale aj z pohľadu prispôsobených e, školení a vzdelávania. Sem patrí aj celoživotné vzdelávanie a domnievam sa, že to bolo doteraz e, trošku podceňované. Súhlasíme s touto analýzou to je v podstate pohľad e, z tej najnižšej úrovne. Je to teda pohľad tých, ktorí sú priamo zapojení do tohto vzdelávania vôbec do tohto programu. Toto je pre nás vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci naozaj dôležité. Sociálni partnery boli mobilizovaní pri vypracovaní plánov, ale aj pri realizácii týchto plánov. Vieme, že čase prechodu sa treba venovať sociálnym veciam, preto treba spolupracovať so sociálnymi partnermi. Sú aj jednotlivé prípady, ako je napríklad Dell, kde boli tisícky ľudí, ktorí mali problémy a nebol tam vôbec nejaký plán, lenže pre nás v Belgicku tam bol plán a dokonca sa aj hodnotil, takže by bolo veľmi užitočné potom sa pozrieť na hodnotenie plánu. No a nakoniec sa môžeme podeliť aj o tému konzistentnosti tejto politiky s inými politikami. Takto sa dostávame aj opäť k prípadovej štúdii DELu, pretože tam bol rozpor s tým, čo sa dialo v Írsku a v Polsku, pretože v Polsku sa chystali vybudovať nový závod. No a potom ešte aj v Tajvane sa do toho zapojili. Takže toto je záležitosť pre sociálny výbor alebo výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, takže sme sa pozreli na túto prípadovú štúdiu a týmto veciam sa budeme teda venovať predseda. Ďakujem veľmi pekne, takže môžeme začať e, pani Elizabeth e, Moran Chartier, e, ktorá je tu za výbor pre zamestnanosť. A ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pani predsednička, v prvom rade sa chcem poďakovať za túto príležitosť spolupracovať s rozpočtovým výborom. Domnievam sa, že toto je naozaj veľmi dobrý spôsob spolupráce a koordinácie nášho úsilia. Som taktiež veľmi vďačná za to, že sme mohli spolu s pánom Portasom pracovať na tejto téme. Mám pocit, že všetci chceme vidieť zlepšenie vo fungovaní globalizačného prispôsobovacieho fondu. Našim všeobecným cieľom je zvýšiť našu efektívnosť. Táto iniciatíva začala roku 2006 a mala pomôcť pri rekvalifikácii pracovných síl, pri zapájaní nezamestnaných do pracovného procesu a pri prekonávaní ich počiatočných problémov. Takže to boli naše pôvodné ciele, keď sme začali vytvárať globalizačný prispôsobovací fond. A nesmieme zabudnúť na to, čo sme sa snažili dosiahnuť. Toto bola naša cestovná mapa. Globalizačný prispôsobovací fond už bol menený z dôvodu krízy a potrebovali sme prekonať dve štádia, ktoré nám pripomenul predseda. Tá prvá, tá počiatočná fáza bola e, veľmi zložitá, ale teraz sa všetko urýchlilo a museli sme zapracovať určitý stupeň flexibility do tohto fondu. Teraz zažívame urýchlenie práce tohto fondu. Vidíme stále väčší počet prípadov, ale aj celková obálka požadovaných prostriedkov sa stále zvyšuje. To znamená, že musíme veľmi opatrne riešiť tie problémy, ktoré sa momentálne objavujú. Prvý problém súvisí s časom. Medzi tým, kedy dojdú žiadosti do komisie a tým, kedy začnú byť finančné prostriedky k dispozícii pre pracovnú silu, pre ich opätovnú integráciu. A tento čas je veľmi dlhý. Takto sa dostávame pôvodnému hlavolamu. Ako budeme lepšie organizovať našu spoločnú prácu? V spolupráci s členskými štátmi a ostatnými výbormi, ktoré sú tu v parlamente. Niekedy to trvá naozaj veľmi dlhý čas ja sama som zistila, že je tu veľa nedoriešených prípadov, ktoré sa nám ešte nepodarilo ani len preskúmať e, v rámci nášho fondu. Takže naozaj musíme nájsť spôsob, ako lepšie organizovať našu prácu, aby sme skrátili tieto lehoty. Druhá vec, ktorú sme považovali za veľmi dôležitú, je zúženie tých dier alebo medzier, ktoré tu máme. Keď sa pozriete na to, koľko tu vychádza prostriedkov e, pre jednotlivých e, pracovníkov, tak zistíte, že v jednej krajine je to 450 eur, ale v inej krajine je to 22 e, tisíc eur na jedného pracovníka. Takže túto medzeru musíme nejakým spôsobom odstrániť a musíme si veľmi dobre premyslieť, ako najlepšie e, môžeme využiť tieto finančné prostriedky v rôznych krajinách. Preto je dôležité, aby sme tu dnes mali vypočutie, aby sme vedeli, ako to postupuje v rôznych krajinách a ako by sme mohli vyriešiť nedostatky. Takže vyriešme problémy a zúžme tieto medzery. Globalizačný prispôsobací fond je v podstate šitý na mieru e, rôznym prípadom a musíme tu robiť ešte veľmi veľa práce. V jednotlivých prípadoch a v rôznych sektoroch, aby sme prišli s efektívnymi riešeniami. Pokiaľ ide o to, ako ďaleko môže zájsť tento proces individualizácie a aká je tá správna miera individualizácie, to bude asi zavisieť od jednotlivých prípadov s pánom Portasom sme hovorili, že keď máte 5 ľudí, ktorí sa starajú o jedného človeka, neviem, či to je ten správny pomer. Existuje nejaký optimálny pomer? To iba čerpám zo skúseností zo života. A myslím si, že toto musíme mať na pamäti. Sú to obrovské finančné medzery medzi jednotlivými členskými štátmi a to musíme doriešiť. Kto dohliada nad vzdelávaním a nad vzdelávacími programami pre pracujúcich? Aká je tu tá dobrá prax? Kde sa urobili chyby? a ako môžeme odstrániť tieto chyby. Takže to je tých 5 zásadných e, otázok, ktoré si musíme položiť a na ktoré musíme nájsť riešenie. Musíme sa postarať o to, aby verejné financie boli e, správne riadené a aby boli využívané čo najefektívnejšie. Predseda, dobre. Takže ja navrhujem, aby sme teraz odovzdali slovo prvému z pozvaných expertov, pánovi Van Chtemovi a Bartovi de Krokovi, ktorí sú zástupcovia sociálnych partnerov, odborov a zamestnaneckých organizácií v Belgicku. Nie som si istý, ako si rozdelíte svoju prácu, ale obaja máte 5 až 7 minút, ako povedal pani Delhes. Budem sledovať čas, aby ste naozaj dodržali tých 5 až 7 minút, ktoré máte. Morgen iedereen, namens de <clears throat> Belgische sociale partners uh, willen wij graag... Dobré ráno vám prajem. Eh, v mene belgických sociálnych partnerov by sme sa chceli poďakovať eh, poslancom Európskeho parlamentu za to, že nás pozvali na toto zasadnutie. Ja iba začnem a potom odovzdám slovo svojmu kolegovi z odborov prvej polovici roku 2008 Mnohé naše belgické spoločnosti boli ťažko postihnuté krízou. Prebehlo veľa reštrukturalizácií a žiaľ mnohé firmy museli ukončiť svoju činnosť. Naše textilné odbory začali iniciatívu a máme tri textilné odbory, ako aj zamestnanecké organizácie, ktoré potom súhlasili s tým, že podajú žiadosť o financovanie z globalizačného prispôsobacieho fondu. Potom žiadosť prišla aj od flámskej vlády. A z vzdelávacieho strediska pre textilné odvetvie textilnom sektore sa zainteresované strany dohodli na tom, že balík použijú na proaktívne opatrenia. Potom sme začali hľadať spolufinancovanie. Od 6. maja 2009 Európsky e, parlament hlasoval za globalizačný prispôsobací fond tak ako bol navrhnutý komisiou. A tu by sme chceli vidieť zlepšenie efektívnosti a účinnosti EGF. My sme predložili našu žiadosť komisii. A začali sme projekt, aby sme pomohli viac ako 2000 e, ľuďom, ktorých prepustili z dôvodu znižovania stavov. Projekt začal v roku 2008 a skončil v roku 2009. A 1. augusta 2008 začal ten projekt a skončil 31. marca 2009. Komisia schválila ten projekt, teda mohli sme sa do neho pustiť len žiaľ, výsledky tohto projektu boli sklamaním. Pretože iba 130 z 2099 ľudí, ktorí prišli svoju prácu, e, malo prospech z tohto projektu. to, čo bolo naozaj treba, bolo nadhodnotené. A môj kolega povie, prečo ten e, projekt nebol taký úspešný, ako sme dúfali. Dobré ráno vám želám. E, požiadali ma, aby som sa vám pokusil zhrnúť hlavné body súvisiace s projektom, ktorý sme predložili. My hovoríme o dvoch projektoch. Jeden bol pre východný, e, východné a západné Flámsko a druhý bol pre Limburg. Práve táto oblasť bola veľmi ťažko postihnutá ekonomickou krízou. Viac ako 2000 ľudí prišlo o prácu, čo znamená 10 zamestnancov v tomto sektore prišlo o prácu. Mali sme mimoriadne zložité ekonomické okolnosti a chceli sme pomôcť tým, ktorí prišli o prácu, nájsť si novú prácu. My sme sa zapájali do diskusí so sociálnymi partnermi a máme dokonca aj vzdelávacie stredisko pre tento sektor a spolu sme sa dohodli, že predložíme žiadosť fondu. Obidva projekty boli predložené 5. mája komisii a chceli sme uplatňovať flexibilnejšie kritéria, pokiaľ ide o spolufinancovanie. Zmena znamenala, že by sme zlepšili efektívnosť opatrení. Tu sa aj rozšíril okruh oprávnených príjemcov v dôsledku ekonomickej krízy. A do úvahy sa zobrali aj malé trhy práce, ktoré neboli schopné vyhovieť prechádzajúcim požiadavkám. To znamená, že rozšírenie fondu znamenalo, že percento opravnených príjemcov sa zvýšilo z 50 na 65 a obdobie sa predlžilo z 12 na 24 mesiacov. E, tu sme sa snažili podporiť tých pracujúcich, e, ktorí prišli o prácu, chceli sme im poskytnúť kurzy a chceli sme im pomôcť pri hľadaní nových pracovných miest tie mohli byť získané v rámci spolufinancovania. Ukázalo sa to ako užitočné. Odzneli kritické poznámky, ktoré s tým súvisia. Keď sa pozrieme na časový rámec, odkedy ľudia prišli o prácu a po implementácii efektívnych opatrení ide o príliš dlhé obdobie. Treba sa pozrieť na ten rozsah žiadostí kedy boli žiadosti podané. Tie, žiadosť prišla v júni 2008 a potom opatrenia prišli až v auguste 2009, pridlhé obdobie, čo znížilo ich efektívnosť. Keď sme vypracovali na obidvoch zložkách, zdalo sa, že bude treba dokázať že z, z, sme v súlade s kritériami, pokiaľ ide o počet prepustených. Zistili sme však, že v našom sektore prišlo o zamestnanie obrovské množstvo ľudí. Hovoríme o malých stredných podnikoch. Myslím si, že nie je celkom samozrejme, prečo boli ľudia prepustení. My sme však chceli zabezpečiť, aby všetci, ktorí prišli o zamestnanie, mali, boli oprávnení na túto podporu. A žiadosti sa obmedzili na zoznam tých firiem, ale e, v referenčnom období sme do zoznamu nezaradili všetky dotknuté firmy. Potom išlo o, o, o to, že cieľovou oblasťou neboli dva regióny. V praxi to znamenalo, že bola porušená zásada rovnosti. Tu hovoríme iba o, o východnom a západnom Flámsku a Nimborku, ktoré boli oprávnené podľa kritérií. Ale aj v ďalších provinciách, ako napríklad Flámske Brabansko, aj tam obrovské množstvo ľudí prišlo o prácu a stali sa obeťami krízy. Jednoducho nemali nárok, neboli oprávnení na prístup k financovaniu z EGF aj keď tu boli um, riadne zacielené a podporované skupiny opatrení. Ďalšia vec, kedy sme mali problémy, bolo, že išlo tu o 9-mesačné referenčné obdobie, kedy um, sa ľudia mohli uchádzať o, podporu Často kríza však trvala dlhšie a e, tí, ktorí e, prišli o prácu mimo referenčného obdobia, neboli oprávnení na túto podporu e, na rozdiel od tých, ktorí prišli o prácu počas daného obdobia. Je to uvedené v správe v bode 3b tam je opísaný spôsob fungovania systému. Treba tu odporučiť, aby podporné opatrenie bolo k dispozícii rovnako každému, kto prišiel o zamestnanie z toho istého dôvodu aj v inom období ako uh, inom než je referenčné obdobie, pretože podľa jednotlivých uh, článku uh, eh, 3 je to možné. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Vypočuli sme si o problémoch v Belgicku a opatreniach, ktoré boli prijaté a takisto o počtoch pracovníkov, ktorí mohli z tohto fondu čerpať a takisto, že sa toto opatrenie netýkalo, nebolo na ni oprávnený každý postihnutý. Teda um, boli tu problémy, ktoré sa týkajú aj teritoria, aj časového rámca. A Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa teda dal uplatniť len počas určitého referenčného obdobia podľa určitých parametrov. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie a aj za to, že ste dodržali časový rámec. Máme tu aj informácie z ďalších krajín, kde sa mechanizmus uplatnil. A teraz odozdávam slovo pánovi Luisovi Kostovi, ktorý zastupuje Portugalsko. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie budem prezentovať e, vo vlastnom jazyku, e, hoci je to pre mňa na medzinárodnej schôdzi neobvyklé. Chcel by som za ten krátky čas, ktorý mám v dispozícii, e, pred, predostrel niekoľko bodov ako ilustráciu našich skúseností. Predložili sme tri projekty žiadosti išli, sa týkali e, tohto obdobia a ďalšie e, budúcich období. Máme teda skúsenosti s predkladaním žiadostí aj s využívaním fondov. Poznáme výhody i nevýhody. Počas prvej etapy sa nám zdalo, že máme veľkorysý nápad a že podmienky sú skutočne správne pre náš projekt. Poznali sme pôvodné podmienky, ktoré sa týkali, preplatili pre počiatočné obdobie, ale mali sme aj problémy s, problém, s implementáciou a tým, aby sme z e, projektov vyťažili výsledky. Najskôr sme začali s revíziou um, na základe revidovaného nariadenia my ako členský štát sme e, získali nové možnosti vďaka tomuto novému prístupu. Snažili sme sa vyhodnotiť dôsledky novej situácie. Skúmali sme vplyv nového nariadenia, ktoré nadobudlo platnosť minulý rok. za 2,5 roka účinnosti pôvodného um, nariadenia boli prijaté dva projekty a počas ďalšieho obdobia sme predložili trikrát viac projektov, než sme očakávali. So zmenou nariadenia minulý rok e, bolo do tohto fondu vneseného viacej svetla. Podľa nás je to dobrá vec. Sme presvedčení, že vďaka novému nariadeniu e, fond získal nový stimul. Pokiaľ ide o 75 spolufinancovania, toho sa týka jedno stanovenie a potom sú tu ciele e, ohľadom pracovníkov, ktorí e, v dôsledku krízy prišli o zamestnanie. Aj keď sú tu opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať od roku e, 2000, do roku 2011, podľa nás treba e, v týchto opatreniach pokračovať. Ako som povedal, podľa nás by toto číslo, hodnota spolufinancovania mala byť 75 a nie 65 Súčasné skúsenosti z tejto etapy ukazujú, že sa treba potýkať s inými situáciami. Poprvé sa to týka žiadostí a potom po druhé sa to týka hodnotenia žiadostí. Proces eh, spracovania žiadostí je nesmierne zdlhavý. Preto potrebujeme, aby sa sprúžnil a urýchlil. Teda proces, ktorý sa týka žiadostí. Kolektívne investície sa nedajú zorganizovať z večera na ráno. A rovnako, ak máte rovnaký počet robotníkov, pracovníkov, ktorí eh, z večera na ráno prídu, ktorí prídu eh, o prácu. Ani k tomu nepríde z večera na ráno. Myslím, že v tejto veci je potrebná flexibilita treba byť na pozore, sa mať na pozore, keď hrozí prepuštenie, keď hrozí zatvorenie podniku. Vieme teda, že proces e, zatvárania podnikov je vec nie nárazová. E, ak teda prídu E, pracovníci o prácu e, v roku 2009, treba byť pripravený na to, aby žiadosť mohla byť e, podaná ešte v tom istom roku. A orgány budú, majú mať možnosť, či pokračovať v projekte z vlastných prostriedkov. V našom prípade máme pracovníkov, ktorí prišli o prácu v júni 2009 a ešte stále čakajú na financovanie. Pre nás v Portugalsku môže byť EGF skutočne e, veľmi pozitívny, ale e, jeho negatívnym aspektom je e, dlhodobé rozhodovanie preto treba rozhodovací proces spružniť a urýchliť, aby finančné prostriedky boli k dispozícii a boli efektívne použité vtedy, keď sú potrebné. Keď sú už predložené žiadosti, mal by byť celý proces e, vhodnejší, rýchlejší, priateľskejší voči žiadateľom. aby mohli orgány z EGF čerpať pre tých, ktorí prišli o zamestnanie. Teda potrebné je spružniť, urýchliť proces, urobiť ho priateľskej či používateľom, aby sa pomoc mohla použiť rýchlejšie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za vašu analýzu udalostí v Portugalsku a tých navrhov, ktoré ste sformulovali. Chcem um, využiť túto príležitosť eh, informovať, že nie všetky štáty využili možnosť eh, podať eh, žiadosti o príspevky z EGF 11 krajín to nevyužilo. Z Grécka sme nedostali ani jednu žiadosť. Krajina, ktorá predložila najviac žiadostí, Francúzsko, Švédsko predložilo jednu žiadosť. Je tu 9 žiadostí za Holandsko. Teda uvádzam len niekoľko čísel, aby som vám umožnil predstavu o tom, aká je e, zložité tejto situácie. Teraz sa chce vyjadriť pán Godmanis. Iba čísla. Keď sa pozrieme na riadok e, apropriácie v roku 2008-2009, a keď sa pozrieme na riadok pre zamestnanosť a sociálne veci, ľahko tam vidno, že apropriácie v roku 2009 v platbách je 0,5 miliárd. 8,5 miliard opravujem. A v roku 2009 to bolo 11,1. A 9 miliónov to bolo v 8 roku. Otázka znie, prečo je tento rozdiel v roku 2009 prakticky 2, 2 miliardy oproti predchádzajúcemu roku. Keď sa pozrieme na rozdiely, Sociálny fond ten e, nedostal tieto 2 miliardy. Keď ide o platby, sociálny fond neplnil z tohto dôvodu. Možno nebudem veľmi príjemný, e, keď poviem, že je to nesprávny spôsob, ako znavyšovať e, Európsky fond pre prispôsobenie sa globalizácii Totiž rozumiem to tak, ak ukážeme, že je e, tu disciplína e, kohezného fondu a vidíme, že 12 krajín ne, 12 krajinám sa nezvýšili príjmy za celý čas a Zároveň sa mnohým krajinám zvyšili príjmy z globalizačného fondu. E, potom je tu niečo nesprávne. V koheznom fonde je zavedený systém, máte predklade projekty, vytvárate zamestnanosť, ale keď žiadate iba o peniaze z EGF, 50% e, má platiť vláda. A nie každá vláda na to peniaze má. Myslím si, že táto cesta nikam nevedie. Politicky je to dobrý liek, ale finančne je to nesprávny spôsob. Ak využijeme štruktúru kohezného fondu a e, zvýšime o 14 čo je o polovicu menej ako predtým, je to nesprávna finančná perspektíva. Neumožní to, umožní to vytváranie zamestnanosti Treba naučiť ľudí, aby si vytvárali zamestnanie, aby sa uchádzali o zamestnanie. Globalizačný fond je virtuálny a pre rozpočtový výbor je to ťažké, pretože nie je to skutočný riadok v rozpočte. Je tam napísaných 500 miliónov. Tie peniaze treba vybrať, zobrať z iných oblastí nenaplnených riadkov. E, vlastne tieto peniaze zoberieme zo sociálneho fondu a to je podľa môjho názoru absolútne zle. Ďakujem. Veľmi dôležitá poznámka. Myslím, že túto poznámku by sme si mali nechať do neskôršej diskusie teraz, aby tá analýza bola ešte komplexnejšia. Chcel by som upozorniť poslancov z výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Včera bola prvá prezentácia návrhu rozpočtu na rok 2011 s pánom Levandovským. Všimli sme si, že v návrhu na rok 2011, ktorý navrhla Európska komisia, bolo 50 miliónov um, apropriácií platieb pre EGF. Je tu však v tom rozpor, ale pán Jorgensen sa hlási o slovo. Ešte vám ho nedám. Nebojte sa, príde to neskôr. Ale teraz odrozdávam slovo pani Maskiviciene, ktorá zastupuje Litvu. Nech sa páči, máte slovo. Et vous pouvez parler assise, d'ailleurs. Ah, mais vous avez... Vy máte PowerPointovú prezentáciu, dobre. Litva je modelová krajina, tak nech sa páči, pokračujte. Dobré ráno. Páni poslanci, predseda, účastníci, v prvom rade by som sa vám chcela poďakovať za pozvanie na úč- k účasti na tomto hearingu, aby som vás mohla informovať o situácii eh, v danej problematike v našej krajine, mojej vlasti. Naša recesia mala veľké negatívne dopady, hospodárske, sociálne dopady. Náš trh práce reagoval na túto krízu. Nezamestnanosť rastla aj v roku 2009. Ako vidíte, je stále veľmi vysoká. Je to vyše 15,8 Jeden zo spôsobov, ako bývať s nezamestnanosťou, je využívať EGF. Myslím si, že tu máme dobre skúsenosti, o ktoré sa chceme podeliť. Litva podala 5 žiadostí na podporu z EGF. Prvý projekt sa realizoval podľa predchádzajúcich ustanovení nariadenia a projekt sme dokončili minulý rok. V roku 2009 väčšina e, žiadostí bola z výrobného sektoru, výroby dvera, dreva, drevených produktov, nábytku, potravinárstva, odevníctva, stavebníctva, veľko, obchodu aj malou obchodu. Ak zohľadníme túto situáciu podľa revidovaného nariadenia EGF z leta 2009, tak podľa neho sme minulý rok podali štyri žiadosti. Jedna pre firmu Snyger v Litve a tri pre zo stavebníctva, výroby nábytku, výrob a odevného priemyslu. Všetky žiadosti EÚ schválilo. Chcem zdôrazniť, že Litva je jeden región, ktorý spada do kategórie NAC 2. NUC 2. To je pre nás veľká výhoda, pretože môžeme podať viac žiadostí na, pre rôzne odvetvia, všet v, vrátanie, e, ktoré platia pre celú krajinu. Do konca roku 2007 pre e, vláda vymenovala zodpovedné príslušné orgány a Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce je vymenované za riadiaci orgán EGF. Potom máme našu službu zamestnanosti, ktorá má 46 miestnych pobočiek, ktorí sú na na, ďalším partnerom. E, vláda sa zúčastňuje tohto projektu, pretože členské štáty musia zabezpečiť aj e, spolufinancovanie. Nepôjdem do veľkých detajlov a nevyjadrím a nebudem komentovať tieto čísla, ktoré vidíte na slajde. Chcem len spomenúť, že, ako som už povedala, prvá žiadosť pre textilný priemysel sme predložili v maji 2008 a tento projekt bol úspešne implementovaný podľa článku 2a predchádzajúcich platných predpisov nariadení. A projekt skončil v maji 2009. Firma sa nazývala Alitus Textile na juhu Litve. Mali sme viac ako tisíc ľudí, ktorí boli nadbytoční, z nich 500 bolo registrovaných ako nezamestnaných a dostávali podporu. My pod, si oceňujeme a vážime podporu Komisie a e, európskych inštitúcií, ktorá sa nám snaží pomôcť a využiť pomôcť a poskytuje nám pomoc z EGF. Ako sme pokračovali? V júli 2009 sme podali svoju druhú žiadosť pre nadbytočný počet pracovníkov zo firmy, pre firmu, ktorá vyrába chladničky. Ide o firmu, ktorá sa nachádza v tom istom meste ako predchádzajúca fabrika Alitus Textil. V dôsledku krízy bolo 650 ľudí prepustených a z nich takmer všetci sa zaregistrovali na úrade práce a boli zahrnutí do žiadosti. Žiadosť sme podali podľa článku 20 e, nariadenia EGF, kde sa hovorí, že možno mať aj menší počet ľudí nezamestnaných, ako je 500 keď to má významný vplyv na miestnu ekonomiku. Projekt začal prvého. začiatkom roku 2009. Litva, ako som už povedala, v roku 2009 podala tri ďalšie žiadosti z troch oblastí, z troch sektorov. Stav, webníctvo, výroba nábytku a odevný priemysel toto je výsledok dopadu ekonomickej krízy. Tieto žiadosti sme podali podľa článku 2b nariadenia. A predpa- predpokladáme, že táto pomoc pomôže 2000 prepusteným ľuďom zo všetkých troch sektorov. Vidíme, že potrebujeme financovanie z EGF a aktívne E, opatrenia na trhu práce, ktoré máme v Litve uzakonené. Ide o opatrenia, ktoré sú uvedené v tabulke a môžete sa s nimi oboznámiť. Nepôjdem tu na teraz do detailov, to sú známe veci. Keď hovoríme o výsledkoch projektov, tak by som chcela povedať, že prvý projekt, ktorý sa týkal Alitus Textile, bol e, realizovaný minulý rok a bol to skutočný úspech. Pomohol nám znížiť sociálne napenie, zlepšiť situáciu na regionálnom trhu práce. Keď hovoríme o súčasnosti, tak je troška predčasné hovoriť o výsledkoch, pretože projekty ešte bežia Nevieme, aké budú presne výsledky. Účastníci sú zapojení do rôznych projektov. Ešte by som chcela porať niekoľko slov o našej, e, našich skúsenostiach, o výhodách a nevýhodách nariadenia EGF. A môžem povedať, že je to naozaj skutočný nástroj, e, dôležitý nástroj na potlačanie nezamestnanosti, je veľmi dobre adresný a je zameraný na potreby prepustených pracovníkov E, sú tam uvedené aj opatrenia pre finančnú ekonomickú krízu a e, bolo to pre nás veľmi dôležité v tomto krízovom období. Pružnosť pri, e, pri prenose peňazí je tiež e, pri prevode peňazí je veľkou výhodou, pretože my sa môžeme rozhodnúť, ktoré opatrenia sú najdôležitejšie a ako pracovať s prepustenými pracovníkmi, s nezamestnanými a pomôcť im, aby boli konkurencieschopnosti. Naša miera nezamestnanosti je veľmi vysoká, ale napriek tomu nemôžeme zahrnúť všetkých nezamestnaných do EGF, pretože v Litve máme mnoho prípadov, keď zamestnanci poznajú podnik a jeho problémy a rozhodnú sa o prerušenie, skončenie zamestnaneckého pomeru dobrovoľne, dobrovoľne. A ak by mali sa na nich vzťahovať tento program, mali by byť prepustení zamestnávateľom. Ak sa pracovníci rozhodnú odísť z podniku z vlastnej, z vlastnej iniciatívy, bez toho, že by mal podnik vypracovaný plán na využitie EGF, nemôžu sa považovať za oprávnených na túto pomoc. V Litve máme mnoha z nezamestnaných, ktorí odišli z práce z vlastného rozhodnutia a je preto máme v žiadostiach menej ľudí, než bolo naozaj prepustených alebo než odišlo z toho podniku. Pokiaľ ide o časové obdobie od predloženia žiadosti až po konečné schválenie, o tom sa tu už hovorilo, a o, tak musím povedať, že je to veľmi zdlhavé. Trvá to 6, 7, 8 mesiacov, kým prídu peniaze ale samozrejme my začíname projekty realizovať skôr. dočasne to financujeme z národného rozpočtu zo štátneho rozpočtu, ale v Litve máme nedostatok peňazí v rozpočte, takže naozaj čakáme na tieto peniaze z EÚ. A preto si myslíme, že ide o problém, ktorý, by si, ktorý si vyžaduje vyriešenie. Chcem sa vám poďakovať za to, že mám túto príležitosť a e, chcela by som ju využiť aj na to, aby som sa poďakovala Európskej komisii a riaditeľstvu B, pánovi Peter Stub Jorgensovi z útvaru B4 za ich podporu a spoluprácu, ktorú sme získali a ako nám pomáhali počas príprav, dlhého prípravného obdobia pretože ide o veľmi náročnú, ťažkú prácu a ďakujem aj všetkým ostatným inštitúciám, Mali sme aj možnosť podeliť sa o naše skúsenosti s inými členskými štátmi na mnohých ďalších stretnutiach. Mohli sme sa poučiť od ostatných a podeliť sa o skúsenosti, čo tiež považujem za veľmi dôležité. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Takže môžeme poznamenať, povedať, že Litva je vynikajúcim príkladom toho, ako fond využiť. Je to jediná krajina, ktorá dokázala e, predložiť žiadosti pokrývajúce všetky rôzne kritériá a ktorá naozaj pomohla jednotlivým e, sektorom, textilnému, nábytkárskému, stavebníctvu. A pre našich spravodajcov je Litva príkladom krajiny, kde systém fungoval ako najlepšie vedel, mohol. Ale napriek tomu sú tu určité obavy a aj niektoré problémy, ktoré sú veľmi ťažko riešiteľné. Ako napríklad sme hovorili, že sú tu ľudia, ktorí sa rozhodnú odísť z firmy a hľadať prácu, keď zistia, že dojde alebo že sa pripravuje program prepušťania a títo ľudia, ktorí sú vlastne postihnutí, nie sú v, už vo firme v čase, keď ten fond tam príde a vstúpi. Francúzsko teraz by sa ujalo slovo, prosím, keby ste mohli byť struční, aby sme potom mali dobrú diskusiu o vašej problematike. Takže nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcem povedať, že Francúzsko podalo dve žiadosti pred reformou fondu a to v oktobri 2009. A myslím si, že Francúzsko nepatrí ku krajinám, ktoré podali čo najväčšie množstvo prihlášok. Ešte sú tu ďalšie poznámky týkajúce sa EGF. Tí sa týkajú piatich bodov, tak ako mnohí predrečníci. A ja by som chcela poukázať na nedostatok reaktívnosti, reagovania. To znamená, že naliehavosť nezohráva dôležitú úlohu, pretože keď požiadame o takúto pomoc, tak zvyčajne o tejto žiadosti až po jej uskutočnenie uplynie dlhá doba, niekoľko mesiacov. A potom ešte treba dať dispozícii informácie aj bývalým zamestnancom, tak aby boli včas informovaní o tom, že fond spolufinancuje takéto sprievodné opatrenia. A druhý bod, o ktorom by sme chceli hovoriť, súvisí s tým, že Krajiny v EÚ majú veľmi rôznu sociálnu legislatívu, veľmi rozmanitú legislatívu a právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na nové začlenovanie pracovníkov, sú veľmi rozdielne. A samozrejme, my nemôžeme podnikom dávať nejaké nové úlohy a preto my musíme skúmať, či sa dajú prostriedky použiť alebo nie. A to znamená, že to trvá dlho. A e, kým dokážeme vypracovať návrh a predložiť ho, žiadosť a vypredložiť ho komisia parlamentu. Možno by bolo dobre, keby sme pri každej krajine mali také určenia, na ktoré sa môže fond použiť v súlade s vnútroštátnou legislatívou, tak aby sme už od začiatku vedeli, kedy možno mobilizovať fond, aby sme to nemuseli pri každej žiadosti znovu a znovu skúmať. Čiže bolo by dobre, keby bola taká doktrína, tak povediac, na podmienky využitia fondu pre tú, ktorú krajinu konkrétne stanovená. O tom už hovorili aj predrečníci pretože by nám to umožnilo e, lepšie využívať fond a definovať skupinu potenciálnych používateľov. A potom by sme sa mohli zaoberať aj tým, ako by sa takáto, aký dopad by mala takáto doktrína na využitie fondu. Už sa povedalo, že sa vyplácajú veľmi rôzne čiastky jednotlivým krajinám a otázka je, že možno by sa bolo treba zamyslieť nad tým, a či by nebolo vhodné vyplácať paušálnu sumu a tým by sme snáď dosiahli väčší súlad. Potom je tu ešte jeden tretí bod od reformy fondu minulý rok. Je tam ešte to kritérium hospodárskej krízy čo by mohlo byť ďalšou motiváciou pre využívanie tohto e, fondu. Ale nie je to vždy viditeľné. Videli sme to napríklad v jednom dos- e, súbore, spise, že nie vždy sa dá dobre rozlišovať medzi hospodárskou krízou a dopadmi globalizácie. To by bolo dobre, keby sa aj tu mohlo uh, E, dosiahnuť väčšia zrozumiteľnosť, aby neboli také rozdiely. Potom sú tu, je tu prepušťanie z dôvodov hospodárskej nutnosti. Komisia zohľadňuje pri prepustených len tých, ktorí boli naozaj prepustení, ale nie oznámených nadbytočných pracovníkov v sociálnych plánoch. A to je ďalší problém, pretože keď sa oznámi plán e, nadbytočných miest, počet prepustených a až e, po skutočný počet prepustených, či od oznámenia po realizáciu, môže dojsť k rozdielom, pretože sa vedú rokovania s odborármi, vypracúvajú sa rôzne sociálne plány a potom dochádza k rôznym zmenám. A o tom predsa vieme, ale na začiatku môžeme urobiť len odhad a výsledkom môže byť, že sa nedá podať žiadosť, pretože možno nedosiahneme ten prach, ten limit 500 osôb, alebo potom neskôr musíme stiahnuť podanú žiadosť, keď už budeme mať tie konečné čísla počtu prepustených, pretože jednoducho zistíme potom v realite, že sme ten limit nesplnili. A Určite e, tento limit sa ľahšie splňa pri veľkých podnikoch s hromadným prepušťaním, ale keď máme viac podnikov z jedného odvetvia alebo z jedného regiónu a tam je veľa malých a stredných podnikov a na ne sa tiež vzťahujú výhody tohto fondu, ale tam je oveľa ťažšie zozbierať všetky potrebné údaje, najmä v prípade, ak došlo o podniky, ktoré už boli zrušené. A potom sú tu ešte samozrejme problémy pri kontrole. Kontroly sú samozrejme legitimné, to v žiadnom prípade nechceme spochybňovať, ale pýtame sa, že či by nebolo vhodné pouvažovať aj nad tým, ako prebieha kontrola, aký je kontrolný postup. Možno, že by bolo možné dosiahnuť určité zjednušenia aj v kontrolnej časti a to by sa mohlo prípadne paralelne realizovať spolu s tým, čo som už hovoril o tejto doktríne, čo som už hovoril o tejto doktríne. Takže keď e, by sme tu na zjednodušili kontrolu a preverovanie pri podaní žiadosti, tak možno by sa nám situácia zjednodušila. Ďakujem, hovorí predseda, to bolo veľmi jasné. Áno, máte pravdu. Už som sa predtým milil, nie Francúzsko podalo najviac návrhov. tie krajiny, kde sme zatiaľ mali najväčšiu podporu, bolo, bolo Francúzsko a Nemecko. Francúzsko je štvrté a Francúzsko podalo žiadosť, ktoré sa vzťahovala na najväčší počet e, prijímateľov. Takže chcem povedať, že No. Keď sa pozrieme na tú vzorku, ktorú máme, tak tu máme 58 žiadostí, ktoré už boli podané a ktorými sa momentálne zaoberáme. Nož a keď sa pozrieme na tie žiadosti, ktoré už boli doteraz spracované, tak tie regióny, ktoré sú tu zapojené, majú nezamestnanosť nižšia ako 6 A toto je najprekvapujúcejšie, pretože v týchto regiónoch je príjem dokonca vo výške 110 európskeho priemeru. A to je to prekvapenie, prečo práve do regiónov, ktoré majú nízku nezamestnanosť a vysoké príjmy. Zrejme preto, že si musia poradiť e, s konkurenciou z iných častí sveta práve v časoch globalizácie. A keď e, zistíme, že sú to regióny, ktoré majú nízku nezamestnanosť, tak potom si musíme položiť určitú otázku a musíme dospieť nejakým záverom. No a teraz posledný rečník je pani Petra Draxol, ktorá zastupuje Rakúsko. Ďakujem veľmi pekne za možnosť eh, podeliť sa s vami o európske a rakúske skúsenosti a o možnosť prezentovať tu rakúske skúsenosti. Eh, momentálne eh, máme podané tri žiadosti, z toho bola jedna schválená, dve žiadosti sa momentálne posudzujú. A my sme boli už aj spomínaní, pretože my sme podali žiadosť, e, ktorá bola finančne najnáročnejšia a musím povedať, že je tu pár dôvodov, pre ktoré rakúske žiadosti sú možno finančne náročnejšie než žiadosti z iných krajín. My sme sa už rozhodli a dlho sme o tom diskutovali, či uh, vôbec môžeme využiť finančné prostriedky e, z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Pán predseda už spomínal, že patríme medzi krajiny, ktoré majú nižšiu nezamestnanosť a o pomoc sa uchádzajú regióny, ktoré nie sú až tak strašne postihnuté krízou. Musím povedať, že tu ide o staré priemyselné odvetvia, ktoré sú postihnuté. My sme sa rozhodli podobne ako v prípade iných fondov, ako je Európsky sociálny fond a v prípade rakúskych fondov, že musíme využiť tie prostriedky, ktoré sú v dispozícii, aby sme riešili našu situáciu. Európsky fond pre prispôsobenie sa globalizácii a má pomáhať krajinám, ale trvá veľmi dlho, kým tie finančné prostriedky sa nakoniec vyplatia. Pre nás je aj nepochopiteľné, prečo to trvá tak dlho. Keď niekoho prepustia z práce, tak treba rýchlo nájsť riešenie. A naše národné nástroje viedli k miere úspešnosti 90%, teraz máme mieru úspešnosti 80%. To znamená, že tí ľudia, ktorí sa zúčastnili nášho programu, ktorý bol financovaný z národných prostriedkov, na 90% sa im podarilo nájsť potom prácu. Pokiaľ ide o tento Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, využívame tam nástroje, ktoré uplatňujú naši sociálni partnery už celé roky. Máme tu mechanizmy, ktoré sa uplatňujú pri prepušťaní hromadnom a máme tu rôzne pracovné nadácie. Opatrenia, ktoré sa uplatňujú, sú orientované na povolanie až na rekvalifikáciu. Je to naozaj obrovské e, spektrum rekvalifikačných opatrení a dokonca sú to opatrenia, ktoré pomáhajú nezamestnaným začať podnikať alebo nájsť si miesto niekde inde na trhu práce. Nadácie v Rakúsku sú e, rôzne orientované. Niektoré sa orientujú iba na jednotlivé podniky alebo odvetvia, niektoré na regióny alebo na jednotlivé prípady nesolventnosti. Ako sme už povedali, rozhodli sme sa overovať ju prípadov, kde dochádza k hromadnému prepušťaniu, či tieto prípady sú také, že by sa mohli uchádzať o finančné prostriedky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a teda či splňajú podmienky tohto fondu. Musím povedať, že nie je vždy jednoduché zistiť, či sú všetky podmienky naplnené, ale keď dochádza k prepušťaniu podnikov na regionálnej úrovni, tak vieme, že v takých prípadoch sa môžeme uchádzať finančné prostriedky z Európskeho fondu. Máme správu, ktorá overuje všetky tieto prípady. Sú tu aj sociálni partneri Európskeho fondu, ktorí sú informovaní o takýchto prípadoch. Môžu sa pozrieť na to, čo predkladáme, aké žiadosti podávame a môžu sa k ním vyjadriť. Potom tu máme aj štruktúru technickej pomoci, tak aby sme naozaj dostali rýchlu pomoc pre sociálnych partnerov na regionálnej úrovni. A pomáhame im aj predkladať ich žiadosti. Takže robíme všetko preto, aby ten systém fungoval. Nuž, a aké sú teda šance? Musím povedať, že v našom prípade Európsky fond umožňuje našim nadáciam ešte zlepšiť svoju prácu keď sa používajú takéto nástroje v súčasnosti, potrebujeme vedieť, aké sú finančné prostriedky k dispozícii a tento Európsky fond rozširuje e, možnosti a poskytuje ďalšie finančné prostriedky. Môžeme to použiť tam, kde je jasné, že inak nebudú k dispozícii finančné prostriedky pre prepustených pracovníkov. Uh, my ale naozaj financujeme všetko z vlastných prostriedkov, pokiaľ sa to dá a nečakáme na to, že budeme niečo robiť, až keď dostaneme finančné prostriedky z Európskeho fondu. No a pokiaľ ide o problémy, my máme obrovskú tradíciu spolupráce so sociálnymi partnermi a u nás, keď dochádza k hromadnému prepušťaniu, e, tak e, vždy je to ohlasované vopred, deje sa to vo vlnách a dá sa povedať, že sotva e, máme taký prípad, o ktorom by sme nevedeli, štatisticky všetko spracúvame a vieme, čo sa kde deje. Máme tam vždy dlhšie vlny, dlhšie časové obdobia, počas ktorých sa dohodneme so sociálnymi partnermi a kde sa dohadujeme, ako sa taká situácia bude riešiť. Musíme sa pozrieť, čo sa deje na regionálnej úrovni, to je u prípadov B a u e, prípadov C. E, zase uplatňujeme tie možnosti, ktoré nemáme možnosť uplatniť v prípadoch A a B. So sociálnymi partnermi sa snažíme čo najúžšie spolupracovať, aby sme dokonca na úrovni zamestnaneckých rád e, informovali pracovníkov o všetkých možnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že som vám takto uviedla prehľad o tom, ako my uplatňujeme tento fond. Predseda, ďakujem veľmi pekne. To bolo veľmi, veľmi jasné. A Myslím si, že je zaujímavé poznamenať, že každá krajina má iné problémy, inú kultúru. V prípade Rakúska máte akúsi tradíciu riešenia týchto kríz v spolupráci so sociálnymi partnermi. A toto je naozaj mimoriadná tradícia. Ale ak to naozaj riešie takýmto spôsobom, tak Rakúsko e, zrejme nesplní kritéria e, pre poskytnutie možností a prostriedkov z Európskeho fondu. Zrejme nedosiahnete prach Keď sa pozrieme na rakúske žiadosti, tak vidíme, že tie finančné prostriedky, ktoré sú poskytované pracovníkom, sú dosť vysoké. takže teraz by som odovzdala slovo pani Perez a ďakujem vám všetkým za vaše príspevky. Dobre, ďakujem veľmi pekne, hovorí pani Perez. chcem sa poďakovať všetkým expertom. Ako viete, máme malo času. Takže ak máte nejaké konkrétne otázky na niektorého z rečníkov, tak to prosím vás dajte jasne najavo, aby sme vedeli, na koho máte otázku. Takže e, prvý rečník pani Harkener. Ďakujem veľmi pekne. Vypačovala som si viacerých rečníkov dnes ráno a zdá sa, že sa objavujú stále tie isté problémy. Jedným z tých problémov je, že celý ten proces je príliš dlhý. Niekedy trvá 9 mesiacov až roky prídu finančné prostriedky a keď niekoho prepustia, rok je pre neho dosť dlhý čas. Uh, No a samozrejme, pani predsednička, máme teraz veľmi veľa nedoriešených e, prípadov. Neviem, prečo to tak je, ale jednoducho to len zhoršuje celú situáciu. My by sme potrebovali, aby tento globalizačný fond bol flexibilný musím povedať, že to nepomáha vytvárať nové pracovné miesta, keď je tu takýto dlhý čas, ale e, možno by pomohlo, keby podnikatelia mali prístup k tomuto fondu a to by určite pomohlo vytvárať nové pracovné miesta a taktiež by bolo dobre vytvárať synergie s novým e, fondom pre mikrofinancovanie. Náš francúzsky kolega hovoril o problémoch, ktoré sa tu objavujú a možno by sme sa mali pozrieť na určitý strop pokiaľ ide o finančné prostriedky pre pracovníkov. Vidíme totiž to, že v niektorých krajinách pracovníci majú e, veľký prospech z tohto fondu, zatiaľ čo v iných krajinách nie. Mnohé krajiny nepodali žiadosť v rámci e, tohto Európskeho fondu, ale ja by som sa chcela opýtať, keby všetky členské štáty podali žiadosti a keby sa výrazne zvýšil počet žiadostí, čo by to znamenalo? No a potom, pokiaľ ide o zlepšenie e, životných a pracovných podmienok, musím povedať, že vo Fínsku a v Nemecku v roku 2009 skúmali, ako tieto životné podmienky zlepší Európsky fond. A musím povedať, že Európsky fond mal veľmi pozitívny vplyv na pracovné a životné podmienky pracujúcich, lenže bola tam jedna pripomienka, ktorá vyplynula zo štúdie a to, že e, veľmi málo ľudí vedelo o tom, že takáto možnosť existuje. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Ak vaša pripomienka bola skôr orientovaná na komisiu, než na rečníkov, tak v poriadku. Ale teraz pani Jensen a pani Krulie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Taktiež si myslím, že sme mali veľmi zaujímavú diskusiu dnes ráno a Chcela by som sa poďakovať predsedníctvu a pánovi Portasovi za zorganizovanie tohto stretnutia. Mám však pár vecí, ktoré chcem spomenúť. Celá táto záležitosť distribúcie e, finančných prostriedkov a byrokracie. Nož, pokiaľ ide o fond EGF, e, jeho pôvod nájdete v Holandsku a vo Francúzsku. Pán Barroso, keď si spomínate, hovoril, že treba niečo urobiť, treba pomôcť občanom a treba ich uistiť, že štát má o nich záujem aj v ťažkých časoch. Peniaze, ktoré sa míňali zo sociálneho fondu, podliehali veľmi ťažkým byrokratickým podmienkám. A teraz, keď tu máme krízu vo všetkých krajinách, tak eh, sme videli obrovský náraz podaných žiadostí. Chcela by som sa opýtať komisie, či tu vnímajú nejaký trend, či si myslia, že tu bude dosť finančných prostriedkov, keď každý podá žiadosť. Otázka distribúcie peňazí medzi krajiny bola tiež otázka, ktorá tu zaznela včera som hovorila s užívateľmi sociálneho fondu a povedali, že iba 20 prostriedkov končí u tzv. konečných užívateľov a ten zvyšok zožerie byrokracia pretože je tu kontrola za kontrolou, za kontrolou, aby sa vrelo, či všetko sedí, takže naozaj byrokracia zožerie zvyšok peňazí. Ako teda sa môžeme postarať o to, aby byrokracia nezožala tieto peniaze, ale by sa efektívne využili. No a potom mám ďalšiu otázku. Keď hovoríme o dlhodobejšom horizonte, zjednodušíme veci v rámci sociálneho fondu a dáme dohromady ten systém v sociálnom fonde so systémom EGF? Predsenička. Ďakujem možno parlament bude musieť doriešiť tieto veci. Pani Grelier, áno, ďakujem. Takže mám tu nejakú podrobnosť, potom nejaké otázočky a dve odlišné veci. prvom rade by som chcela hovoriť o tom, ako bol zriadený ten fond. Ja som tu vtedy nebola, ale počula som, že pán Lamy prišiel s touto iniciatívou v roku 2004 ľudia si pamätajú, aká bola situácia v tom čase. Bolo tu protiglobalizačné hnutie, bolo veľmi prominentné vo verejnej mienke a z toho zrejme vyšla tá myšlienka zriadiť takýto fond. Chcela by som sa teda opýtať, aká je úloha členských štátov v tomto fonde. Využíva sa fond naozaj podľa kritérií? Vieme vo Francúzsku, že národné programy nestačia a že tie finančné prostriedky sa neuvoľnia. Takže akú úlohu tu potom zohráva ten Európsky fond? No a po druhé, si robím obavy o stratégiu podniku. Hovoríte aj o žiadosti, ktorú podala firma Renault v oktobri. A podstate firma Renault žiadala o intervenciu alebo pomoc pre všetky svoje fabriky, ktoré má v Paríži. Ja som volená predstaviteľka regiónu, kde tiež je fabrika Renault a kde prepustili 2000 ľudí. Tento fond EGF je podľa mňa veľmi náročný, pokiaľ ide o jeho názov a poskytol pracovníkom veľké nádeje e, v továrni v Dovil. Žiadali o pomoc e, pre pracujúcich v Paríži, ale nie pre tých, ktorí sú v Dovil. To je podľa mňa veľké sklamanie. Akým spôsobom sa teda poskytujú e, finančné prostriedky? Poskytujú sa až tedy, keď naozaj sú splnené všetky podmienky a aká je stratégia veľkých firiem pri využívaní týchto prostriedkov. To by ma naozaj zaujímalo, pokiaľ ide o tieto rôzne továrne v rôznych regiónoch. E, predsednička. Áno, krajina, ktorá bola najviac proti tomu fondu, je krajina, ktorá ho najviac využíva. Takže teraz ďalšia rečnička. Ďakujem. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si názory rôznych krajín. Vznikajú tu nové otázky, niektoré boli zodpovedané. Litva bola jediná krajina, ktorá naozaj povedala, či to funguje alebo nie. Ja som to počítala a 60% tých, ktorí požiadali o túto pomoc alebo využili túto pomoc, našli nové pracovné miesta a 40 zatiaľ nenašlo nové pracovné miesta a neviem, ako to je v iných krajinách, či to funguje alebo nie. Taktiež som rozmýšľala, čo by sa bolo stalo bez globalizačného fondu. Je to naozaj nevyhnuté mať takýto nástroj. Tento nástroj je veľmi cenený, ale bolo by menej pracujúcich našlo pracovné miesta bez tohto fondu, alebo by to museli hradiť firmy alebo jednotlivé štáty. Čo by sa bolo stalo bez tohto fondu? No a podľa mňa jednou z najlepších vecí na tomto fonde je možnosť vymeniť si najlepšiu prax. Je to virtuálne laboratórium opatrení na trhu práce ale dochádza naozaj k tejto výmene najlepšej praxe medzi rôznymi krajinami, ktoré využívajú globalizačný fond. No a posledná otázka je nasledujúca. Ja som pochopila, že je to virtuálny fond a preto ako Európsky parlament musíme rozhodovať o každom prípade, e, pretože je to odchýlka od rozpočtu. Je to pravda, že keby EGF mal svoju vlastnú rozpočtovú položku, Európska komisia by mohla rozhodovať o tejto položke a Európsky parlament by rozhodoval alebo hodnotil až potom, a čím by mohol urychliť e, odsúhlasovanie žiadosti. Ďakujem. Merci, monsieur Darden, puis madame... Ďakujem, pán Darden. Ďakujem, pani predsednička. Teraz niekoľko reakcií. Um, prebieha diskusia, ktorá dáva možnosť hodnotiť tento fond. Je to naozaj dôležité, relevantné a užitočné. Tieto otázky sú stále dôležitejšie a E, je to vyjadrením tej náročnej ekonomickej situácie, v ktorom sa nachádza hospodárstva. Treba poukázať však na dva aspekty. Poprvé, z akých dôvodov sa EGS stále viac používa? Z akých dôvodov? Sme svedkami toho, že sa sústreďuje viac na niektoré krajiny, teda niektoré krajiny ho viacej využívajú. niekoľko um, poslancov na tento jav upozornilo. A chcela by som sa na to upozorniť. A potom druhá vec, nakoľko je tento fond efektívny. Dosahuje tento fond stanovené ciele? Pomoc pracovníkom. Dosahuje túto pomoc eh, efektívne? To je pre mňa dôležitá otázka. Potom je tu otázka rýchlosť fungovania fondu, jeho pružnosť. Vidíme, že je to príliš pomalé. Prečo je to príliš pomalé? Nemáme položky pre eh, vyčlenené eh, platby do fondu. Po druhé, odznelo tu, že sú potrebné konzultácie Nebolo by možné viacej podporiť sociálny zmier aby, a to, aby bola sociálna pomoc efektívnejšia. Členské štáty nie sú vždy si vedomé o e, existencii a možnostiach fondu sociálni partnery nie vždy automaticky e, nemyslia na možnosti použiť fond a možnosť podania žiadosti. Na ďalšia, ďalšia vec, na ktorú treba myslieť, je synergia a súlad medzi týmto fondom a ďalšími európskymi fondmi. No a napokon Chcem, aby sme sa zamysleli nad tým, ako rozhodneme o disponibilite prostriedkov, aby malé stredné podniky nemali k tomu, k fondu ťažký prístup. V Európe je e, veľká koncentrácia malých stredných podnikov a e, to sociálne pradivo e, naozaj vo veľkej miere z týchto malých stredných podnikov pozostáva. V niektorých regiónoch je veľa malých podnikov, ktoré, na ktoré majú problémy v danom odvetví veľký vplyv, ale neexistuje medzi nimi akýsi líder. Tá firma, ktorú, ktorá by vypracovala žiadosť, pretože je dostatočne veľká. Na, napokon je tu otázka spolufinancovania. Zjavne e, členský štát by mal byť e, ďalšou stránkou, eh, stranou, ktorá eh, do financovania prispieva, aj keď teda s možno zníženou čiastkou. Možno by to odradilo od niektorých eh, žiadostí. Takže toto je všetko z mojej strany momentálne. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Napokon posledná rečnička, pani Matera. a potom vrátime slovo e, na reakcie. Ďakujem, pani predsednička. Vo svetle otázok, ktoré už položili moji predrečníci, chcela by som položiť technickú otázku. Včera pán Levandovský, komisár, predložil návrh rozpočtu na rok 2011 a v určitom v tej konkrétnej položke bolo financovanie pre EGF. Keď sa pozriem na priority pre uh, rôzne roky, chcem sa spýtať, ako chce komisia podporiť získať tých 50 miliónov eur, keďže zdá sa, že nároky na EGF e budú zrejme rásť. Ďakujem toto odznelo zo stranu, strany mm, nemeckých e, poslancov v tomto výbore. Pani Mackevičkene e, z Litvy možno e, je príkladom toho, ako výnimka potvrdzuje pravidlo. Možno vy ste práve tou okrajovou výnimkou. Predseda rozpočtového výboru hovoril o zvyšnej nezamestnanosti a HDP a tak ďalej, ktoré majú byť parametrami. A pokiaľ ide o súdržnosť, ESF sa ukazuje ako efektívnejší či priateľskejší voči používateľom, ľahšie používateľom než EGF. Ako však Litva vidí, že sa ich toto všetko nedotklo? chcela by som odozdať slovo pani Mackevič, Macke, Mackeviciene, pretože to je vlastne otázka smerovaná na ňu a potom by členovia výboru um, zareagovali skôr, než dovzdám slovo komisii. Pane Mackeviciene a potom pán Kosta. Prosím, mohli by ste zareagovať? Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť eh, hovoriť stručne a zodpovedať na niekoľko otázok. Najskôr by som chcela uviesť, že by som netvrdila, že výsledok eh, projektu bol veľmi zlý. Keby sme dosiahli 60, zatiaľ 60 nezamestnaných, ale v, eh, v, v dostato, dostatočnom čase sme eh, sa dostali k 85 100 nedosiahneme nikdy. Eh, formu kvalifikácií. 60 je dosť dobrým výsledkom. Samozrejme, že treba počiarknúť, že potrebujeme finančné prostriedky naozaj veľmi, veľmi inak, pretože keby neboli, museli by sme použiť naše prostriedky z štátneho rozpočtu. Kontrahovali sme už asi 70 alokácií Um, za ktoré zodpovedáme voči našemu ministerstvu. Teda keby sme do toho vkladali vlastné prostriedky, bolo by to obrovské riziko. Ďakujem veľmi pekne, pán Kosta. Ďakujem za slovo. Chcel by som stručne zareagovať na otázku, či fond funguje, či nie. Podľa mňa áno funguje. V prípade Portugalska sme práve uzatvorili dva projekty keď sa pozrieme na to, ako fond fungoval z hľadiska žiadosti, e, takmer okamžite sme identifikovali všetkých, ktorí sa to týkali, týkalo. Teda v Portugalsku sme rýchlo identifikovali dotknuté osoby. Tí, dostali, e, tí osoby dostali reakciu zo strany fondu a okamžite boli identifikované tieto osoby. No, ako som povedal, v prvej etape sme e, ukončili dva projekty, ale trvalo celý rok e, vykonať všetky tie operácie, aby sme sa dostali k prostriedkom. Teda bali sme e, časový rozdiel jedného roka, kým sme sa dostali k prostriedkom. Je tu príklad General Motors. Išlo o vysoký počet ľudí, ktorí boli prepustení. Je to pozitívny prípad, kedy boli pracovníci podporení z prostriedkov fondu na začiatku. Potom sa fond minul a potom um, túto úlohu prevzali, prevzalo národné financovanie. Došlo k nedostatočnej koordinácii Myslím, že v tomto prípade mohol byť fond prísť efektívnejší, pretože jednotlivcami sa tieto peniaze začínali a končili. Ďakujem, pani, pani predsednička. Prosím vás, mohli by sme reagovať rýchlejšie, pretože uh, máme obmedzený čas. Pani Draxler, ďalší, ďalšia. A potom Eh, belgický zástupca, pani Draxl. Ja potrebujem zdôrazniť, že je tu určité zosúladenie medzi Európskym sociálnym fondom a Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii. Rieši to to isté oddelenie obidva fondy a z ESF eh, financujeme iné opatrenia než z EGF. Pokiaľ ide o úspešnosť, musím povedať toľko, že nás projekt ešte nie je uzatvorený, takže neviem povedať číslo. Ehm, predpokladáme 75 až 80 úspešnosť. A toľko to, je, to zvykne byť u opatrení podobného charakteru. My my minimálny, ehm, minimálny percento, teda 2% stanovu, um, stanov, stanovujeme na riešenie, na administratívne spracovanie a technickú pomoc. Ide o e, administratívnu podporu tých, ktorí prišli o zamestnanie a potrebujú sa rekvalifikovať. Potom ďalšia otázka. Ako sa EGF využíva? Isté to závisí od toho, aké sú eh, tu národné štruktúry pre eh, riešenie nezamestnanosti, aby eh, bolo možné vypracovať úspešné žiadosti, treba mať na to štruktúry. Um, a pokiaľ ide o tieto kapacity v regiónoch, je to trochu slabšie, pretože sú tu regióny, ktoré v predtým neboli až tak veľmi postihnuté nezamestnanosťou. Potom sú tu malé stredné podniky, tie sa tiež zúčastňujú na opatreniach a majú rovnaké možnosti um, vyslať svojich zamestnancov uh, v rámci týchto opatrení. Opatrenia sa ne, neobmedzujú len na veľké podniky. Ďakujem. Teraz e, bude hovoriť pán de Krok. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o pomoc, e, tá bola k dispozícii pre flámsky región. Administratívne to však bolo náročné z hľadiska prípravy žiadosti myslím, že potrebujeme mať jasný rámec, ktorý môžeme uplatniť. Je to najlepší spôsob, aby veci prakticky zafungovali. Keď sa žiadosti pripravovali, Chceli sme zabezpečiť, aby sa týkali všetkých ľudí, ktorí sa stanú nadbytočnými počas referenčného obdobia. Títo ľudia by sa kvalifikovali. Mali sme ťažkosti s výkladom určitých článkov. Niektoré ustanovenia boli menej jasné ako e, iné. Napríklad v článku 3a a b sa píše, na koho sa bude opatrenie vzťahovať. Uvádza sa tam o e, referenčnom období e, v 2a. A potom sú to e, tri body A, B, C, a v niektorých prípadoch e, sa uplatní len A a C a nie B. Teda sú tu určité ťažkosti s výkladom pravidiel. Ďakujem, pán Jurgensen. Dávam vám slovo. Dúfam, že nebudete potrebovať viacej času ako ďalší rečníci. Ak potrebujete viacej času, dostane sa vám slovo neskôr v kontexte správ pana Portasa a ďalších. Nech sa príde, prosím, stručne. Jedna stručná vec, ktorá veľmi jasne vystúpila v dnešnej diskusii, a to je čas ktorý byrokracia potrebuje na to, aby uplatila peniaze členským štátom. My sme sa zamerali na prvých 22 prvých prípadov EGF, ktoré prešli celým cyklom a kde boli vyplatené doteraz peniaze. Celkový počet dní 212. Tých je potrebných, odkedy komisia dostane kompletnú žiadosť a všetky potrebné informácie až po vyplatnenie a kým peniaze odídu z nášho bankového účtu. Týchto 212 dní možno rozčleniť nasledovne. Potrebujeme 82 dní v komisii, teda menej ako 3 mesiace, na to, aby sme prípad preskúmali, e, zhodnotili, či plní kritériá, urobiť všetky preklady a preložiť rozhodnutie a predložiť komisii na rozhodnutie a na oznámiť toto komisii. To je 82 dní. Potom nám trvá 22 dní, kým sa rozhodne, teda komisia rozhodne a navrhne rozpočtovému orgánu, aby aktivoval EGF. Potom Európskemu parlamentu trvá v priemere 55 dní, kým sa začne zaoberať problémov, E, položí otázky, ktoré musí a rozhodne sa, e, či súhlasí s návrhom komisie. No a potom treba ďalších 55 dní na to, aby sme prijali e, rozhodnutie o financovaní podľa pravidiel vo, v nariadení o rozpočte. Dokopy 212 dní. Dobrá správa je tá, že komisia už pracovala naozaj usilovne, aby skrátila ten čas, aby kým dospeje k návrhu komisie. A teraz my sme vlastne zlúčili tieto dve, dva postupy do jedného jediného. no, všetkých nových prípadoch, ktoré budú predložené parlamentu a rade, môžeme odpočítať potrebných 25 dní, ktoré treba, aby návrh komisie bol predložený parlamentu. Už sme znížili ten čas, aby sme zvýšili efektívnosť postupu. Potrebujeme naďalej 82 dní na to, aby sme sa venovali e, prípadu v jazyku, ktorému rozumieme, pretože žiadosti môžu byť v národných jazykoch, aby sme urobili hodnotenie, urobili štatistiky a prijali rozhodnutie. Chcem však povedať to, že potom, ako komisia rozhodne, je 108 dní na to, aby sme dokončili parlamentné a um, finančné postupy. Chcel by som vás všetkých vyzvať, aby ste nad tým porozmýšľali, pretože to bude tým jadrom otázok súvisiacich k tomu, ako by mal fond v budúcnosti fungovať. Vo fonde veľa vecí funguje, máme veľa dobrých výsledkov, máme veľmi e, veľa skutočne spokojných klientov a chcem završ, zakončiť slovami svojmu danskému e, e, kolegovi, čo by sa stalo, keby všetky e, krajiny e, podali žiadosti. Jednoducho by sme umreli. V EGF by sme pomreli. E, my sme z prvých trich rokoch mali 18 návrhov, ďalší rok bolo vyše 30, tento rok je ich 11 a očakávame, že 20 sa pripravuje. A uvidíme, aký je ten strop, ktorý dokážeme zvládnuť. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu, ako aj o tom, že na rok 2001 musíme mať v rozpočte na to vyhriadený riadok, aby sa dokázala zvládnuť táto problematika malých a stredných podnikov. A teraz dávam slovo pani Morgan. Ona hovorila už na začiatku, ale teraz ešte na záver a potom pán Portas. Takže najprv pán Mova. keďže my s pánom Portasom spolupracujeme, závery urobí on. Ale pokiaľ ide o otázky a analýzy, ktoré sme počuli, musím e, povedať, že mi tu vzniká ďalšia otázka. Bolo by dobre, keby sme po tomto vypočutí v nejakej podobe buď formou e-mailu alebo inou formou mohli dostať reakcie. Ide o túto otázku vidíme, že EGF môže e, vykonať jednotlivé opatrenia v prospech zamestnávateľov, aby sa títo mohli prispôsobiť. Boli aj nejaké dôsledky, že napríklad EGF spolu pracuje s podnikmi na celoživotnom vzdelávaní. Používajú sa E, prostriedky z EGF na takéto e, opatrenia bez toho, že by sa to bolo predtým takto robilo, alebo ako budeme môcť byť v budúcnosti účinnejší, budeme mať menej žiadosti, keď by sme lepšie využili program celoživotného vzdelávania a potom by sme možno mohli budovať aj na aj na e, výmene skúseností. Teraz pán Portas, ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, všetkým prispievateľom. Myslím si, že toto vypočutie nám naozaj umožnilo zozbierať mnoho informácií, informácií o rozdielných praktikách, o rozdielnej praxi v jednotlivých členských štátoch a pri jednotlivých stupňoch. Jedna vec je istá. Fond je potrebný. To, myslím, každý z rečníkov veľmi jasne povedal. A moja odpoveď by bola taká, že tento fond samozrejme je e, špecifickou vecou a preto je formulovaný celkom ináč ako povedzme sociálny fond. A je to už správne, že opatrenia v oboch fondoch by mohli byť podobné, ale tento fond bol vytvorený preto, aby sa za, bol vytvorený nie preto, aby sa osoba, ktorá bola prepustená, mohla ďalej vzdelávať a inde si nájsť prácu. Nie, tento fond bol zriadený hlavne pre hromadné prepušťanie a pre situácie, kde by došlo v regióne k sociálnemu, hospodárskemu prepadu, zlomu, pádu v dôsledku hromadného prepušťania. A preto je to e, odpoveď, alebo teda akcia, ktorá je veľmi lokalizovaná, lokálna, adresná. A preto, budú tie, preto sa musia veľmi individuálne spracovať jednotlivé žiadosti Počuli sme, že tento fond by mohol byť takým druhom laboratória a to možno ani nie je nesprávne. Je to pravda a je to tak, že opatrenia, ktoré umožňuje tento fond, možno predstavujú nebezpečie, že programy v Európskom sociálnom fonde by sa kontaminovali Avšak to je ďalší dôvod, prečo treba globalizačný fond držať osve od sociálneho fondu a pri každom prípade robiť osobitnú analýzu. Takže v každom prípade to treba predlžiť minimálne do roku 2013. Je to problém, o ktorom už hovorili takmer všetci. A potom musíme naozaj veľmi vážne hovoriť o možnosti, že tento fond, tak ako to už aj povedal portugalský predstaviteľ, že tento fond nebude fondom bez vlastných prostriedkov. Nie, musí to byť fond, ktorý bude dobre vybavený finančne a bude mať aj príslušné riadky kapitoly, časti v rozpočte na ďalšie rozpočtové obdobie. A potom je tu ďalšia otázka, ktorá ma zaujíma, a to je otázka tých lehôd. Ja si nemyslím, že sú tu problémy len v jednej oblasti. Pri všetkých pravidlách, ktoré sú v tomto globálnom fonde, to vidím tak, že tie časy by sa, tie lehoty by sa dali skrátiť. Teda hovorím o, o dobe od oznámenia hromadného prepušťania až po e, okamih, keď prídu peniaze. To znamená, že už pred tou kandidatúrskou etapou, teda pre, e, prepušťaním a predložením, máme dneska 6-12 mesiacov a tam je určite možné túto časť riešiť a časy skrátiť, tak aby sme čas ušetrili. Niekedy stačí maličká zmena, niekedy netreba zmeniť ani nariadenie, niekedy stačí zmeniť výklad toho, čo je tam uvedené aj zo strany členských štátov. A potom je takto možné skrátiť nie len to, čo chce skrátiť komisia, teda hovorím tu stále o lehotách, ale si myslím, že keď tu máme nejakú kandidatúru alebo žiadosť predloženú komisiu, trvá to 82 dní. Ja myslím, že sa to dá skrátiť ešte viac. Ale myslím si, že aj my v parlamente by sme sa mali usilovať o zjednodušenie. Naozaj si myslím, že 50 času, ktorý je teraz potrebný, je čas E, ktorý môžeme využiť na to, aby sme našli odpoveď. Takže e, stále je ten proces príliš dlhý. Ale určite sa budeme môcť o týchto otázkach ešte neskôr porozprávať. Ja považujem túto diskusiu za veľmi dôležitú, a obsahovo bohatú a ďakujem všetkým za účasť. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj predsedovi rozpočtového výboru a e, členom nášho výboru za túto spoločnú prácu. Ďakujem za túto možnosť a myslím si, že sme vytvorili, že máme dobrý základ pre budúcnosť fondu a budeme môcť diskutovať ešte o návrhoch vašich e, poslancov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za spoluprácu medzi našimi dvomi výbormi, prajem vám úspešné hlasovanie a ďakujem, že sme mohli takto spoločne prebrať túto dôležitú tému. mes chers collègues, donc je propose de reprendre les travaux de la commission. E, ďakujem veľmi pekne, takže navrhujem, aby sme pokračovali v práci nášho výboru. A najprv by som chcel pripomenúť, že sme včera prijali rozhodnutia, ktoré sa týkajú vymenovaní spravodajcov a rozhodli sme, že, že pre finančný výhľad budeme mať spravodajkyňu, ktorá potom je tu o mobilizácii finančného nástroja pre výrobcov banánov a Jutta Haug, ktorá sa špecializuje na správy o agentúrach, tak Juta e, potom bude mať stanovisko k novým technológiám. Potom sme e, sa dohodli, že teda Juta je ako prvá podpredsedkynia a, a potom je to ešte Sidonia Jendřevská na rok 2011 a oni budú zvolávať spravodajcov pre rozpočet zo všetkých ďalších výborov. A toto sa uskutoční v najbližších dňoch tak, aby všetci mohli stanoviť svoje priority e, svojich výborov. A to všetko by sa potom postúpilo do správy Sidónii, ktorá by bola v júni. A to by bolo potom v súvislosti s, so zásadami, s usmerneniami Európskeho parlamentu. Ako to včera povedal komisár Levandovský a toto všetko by bolo skôr, než by došlo k čítaniu v rade. Taktiež si myslíme, že pokiaľ ide o delegácie, výbo- rozpočtového výboru, tak sme zistili, že mnohí poslanci mali záujem o, delegácie, ktoré, o delegáciu, ktorá má ísť onedlho do Palestíny. Ako tam zastúpi sedem poslancov, ale týmto vyčerpáme našu kvotu. A to znamená, že nemôžeme poslať ľudí do iných delegácií, do iných misií. A to znamená, že za Kobu nebude nikto v návšteve e, Islandu. Takže chcem na to upozorniť, pretože by to mohlo vyvolať určité e, napätia. A Ďalšou vecou je, že je tu zmeto, ktorý sa nevysvetlil. A síce ide o stanovisko projektu Stratégia Európy 2020. Každý výbor parlamentu by mal naozaj vypracovať určité stanovisko a stanovisko parlamentu bude mať potom podobu uznesenia, ktorú odovzdajú predsedovia jednotlivých politických skupín e, na plenárke. Takže táto činnosť bude koordinovaná. A terajšie správy, e, terajšia správa e, pána Bögeho, ktorá je prípravou na strednodobého hodnotenia finančných výhľadov, sa pripraví na základe našich pripomienok k stratégii Európa 2020, pretože Európska e, rada potom dokončí tento dokument koncom zasadnutia. Toľko informácií k týmto záverom. A teraz by sme začali hlasovanie. A začali by sme správ, so správou pani Helgi Tripo. Skôr ako začneme hlasovať, tak e, chcem povedať, že som celú noc rozmýšľala nad Helgou. To nie je informácia pre tlač, to je informácia rozpočtového charakteru. Prečo? Pretože som sa pozeral tu na určité, som sa teda, bol som tu v hoteli a pozeral som sa na, naš e, na naše zasadacie priestory. Celú noc som sa pozeral na to, ako zostali miestnosti osvietené a nikto tu nebol, takže som hovoril v myšlienkach s Helgou o tom, ako by sa dalo šetriť. Chcem sa chopiť tejto príležitosti a chcem sa obrátiť na zástupcov parlamentov a povedať im, že je troška prekvapivé, ako vrháme peniazmi dokonca aj európskych daňových poplatníkov. Takže ja si naozaj myslím, že táto budova by dnes mala byť ponorená do tmy a navrhujem, aby sme začali hlasovať. Máte svoje hlasovacie zoznamy. Viem, že boli určité vyjednávania medzi e, skupinami a nemôžeme sa dopustiť žiadnych politických omylov. Ja viem, že je tu veľký počet, veľký počet, nenormálne vysoký počet zástupcov EPP a ak je to tak, to znamená, že ja voliť nebudem. dokonca sú tu až dvaja naviac. A chcem poprosiť koordinátora EPP, pán Rubik, ako to vyzerá. Pán Rubik, vy sa zriekate hlasovania a tým pádom je všetko v poriadku? Zdá sa, že áno. Nemám hlasovací lístok. Ja mám dva, ja vám jeden požičam. Tak Salvator, ako vyriešime tento problém EPP? Je tu jeden hlasovací listok, alebo ako to bude? Paul Rubik a ja nebudeme hlasovať? Tak sa vyrieši problém EPP? Áno? Dobre. Pán Olgo tiež nebude voliť, tým sa vyriešia liberáli, takže hlasovací zoznam. Jednotka nášho spravodajca, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, jeden hlas, to znamená, že sa schválilo. Pozmeňovací návrh 2 pardon, je tu návrh kompromisného návrhu veľké A a na hlasovacom zozname máte tento návrh. Kto je za? Nie všetci, takže budeme počítať. Zdvihnite ruky, prosím. Tout le monde n'a pas la carte, malheureusement. Vingt. Qui est contre 20 za, kto je proti? Vingt Et donc 20 k 15, takže odsúhlasené. Kompromis A. Teraz prechádzame ďalej. Znamená to teda, že celý odsek 3 je už pokrytý? Nie, ešte stále máme prvú časť odseku 3. Áno, po zmenujúcom návrhu k odseku 3 máme dva od pani Vertman. Žiadalo sa tu rozdelené hlasovanie a ako vieme, prvá časť nie je pokrytá. A týka sa to slov and, tri bodky, figures. Takže kto je za, kto je proti? Ďakujem, zdržali sa, zamietnuté a druhá časť je pokrytá. Je to pozmeňujúci návrh 2 e, plus a takisto je pokrytý pozmeňujúci návrh od pána Vona. A takže teraz prechádzame k návrhu pani Triple, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Ďakujem, schválené. A pozmeňujúci si návrh 5 od pani spravodajky, kto je za, proti. Ďakujem. Zdržali sa odsúhlasené s tými istými číslami. Pozrieme si návrh 6. Za. Za. Dobre. Proti. Proti nikto. Zdržali sa dvaja. Takže odsúhlasené. Pozrieme si návrh 7. Od pána Vona. Máme tu ústny pozmeňujúci návrh od spravodajcu. Takže poz- úsne pozmejúci návrh, spravodajca, možno spravodajca by nám mohol vysvetliť to prepojenie na pozmejúci návrh pana Bona. Práve mi povedali, že spravodajca môže podporiť pozmeňujúci návrh až na poslednú vetu. A to sa pridá k odseku 14 ako jedna z podmienok pre aktiváciu peňazí v rezerve a to má e, dočenia s novými miestami, ktoré sa žiadajú pre e, knižnicu a pán Von s tým súhlasí. Dobre. Takže to dáme do hlasovania. A dostane sa to do odseku 14, čo schvaluje uh, spravodajca. Kto je za? Myslím si, že tie isté počty ako naposledy. 21, áno. Proti? EPP, ale nie len EPP. Osemnáct. Dobre, tak to bolo tesné. Takže celý pozmienci návrh je schválený si návrh 8 od spravodajkyne. Za, proti. Zdržali sa. 1 schválené. si návrh 9 od spravodajkyne za. Ďakujem. Proti. Zdržal sa. Nikto sa nezdržal. si návrh 10. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Nikto. Schválené. Salvador Garga chce prehovoriť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V súvislosti e, s odsekom 16 by som chcel povedať, že je tu viacer pozmeňujúcich návrhov. Jeden od nás, potom je tu 14 od pána Vona, ktorá bola stiahnutá, ale chceme to prevziať ako skupina EPP. A chceli by sme navrhnúť kompromisný text. Ak s tým budú súhlasiť ostatné skupiny, tak to môžeme odsúhlasiť. E, riadky, v ktorých už bolo schválené hodnotenie. A e, preto sa e, rozhodne prideliť e, zodpovedajúca suma ako rezerva. Ak teda e, toto odsúhlasíte, budeme môcť stiahnuť naše pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne, takže pán Von tiež stiahne svoj pozmeňujúci návrh. Dobre, takže toto je kompromisný návrh obidvoch skupín. Spravodajkyňa, čo vy na to? Ste za? takýto kompromisný návrh? Tak ako v starých časoch v Ríme, e, v manéži nám e, ukázali prst nasparovaný smerom hore, takže tej manéži to nebolo veľmi dobre pre gladiátorov. Takže prst bol, pardon, palec bol nasmerovaný dole, takže uh, gratulujem vám EPP uh, e, k uh, vašej fyzickej prítomnosti. Povedali sme teda toto všetko a teraz môžeme o tom hlasovať? Za kompromisný návrh, ale s negatívnym odporúčaním a spravodajkyne. Takže kto je za? Kto je proti? Takže väčšina bola za, je to schválené. Pozmenujúci návrh 15, kto je za? Proti? Zdržal sa? Takže to je schválené. Pozmenujúci návrh 16 od spravodajky, kto je za? Proti? Zdržal sa? Dvaja sa zdržali, to je schválené. Pozmeňujúci návrh 17 za. Proti. Jeden e, proti, zdržali sa, to je tiež schválené. Odsek 22, tu máme 18 od pani Bertman. Spravdajkňa je proti. Kto je za? Proti. Zelení liberáli. A pán Portas. Zrazu. Väčšina je za, takže je to schválené. Pozmeňujúci návrh 19 od pána Haglunda je zlučiteľný s 18. Tak neviem, čo na to hovorí spravodajkynia. Spravodajkynia, máte eh, nejaké stanovisko k 19. pána Haglunda? Ak je to vysoká politická otázka, tak e, skupina by mala rozhodnúť a ja sa zdržiavam hlasovania osobne. Dobre. Takže spravodajkynia to necháva na výbor. Čo si myslí výbor? To je za? Budeme to musieť počítať. Pretože vo svojej múdrosti e, sme občas šalamúnsky. Ďakujem, kto je proti. Takže 19 proti a zdržala sa spravodajkina, takže to je zamietnuté. Teraz môžeme prejsť na 20 od pani Holmajer. Spravodajkina je za. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržal sa. Nikto sa nezdržal schválené. 21 od pani Holmajer. Toto máme rozdelené na dve časti. Prvá časť sa týka uh, vety to finance assistance statute. Spravodajkňa je proti. Kto je za? počítame. Kto je proti? Viacej proti. Zamietnuté. A druhá časť, 20 jednotky, tak tá sa týka vety Welcomes až po Property Strategy. Spravodajky je aj proti tejto časti. Kto je za? Trošku viac. Kto je proti? Zdržal sa? Dobre, väčšina je za. Takže druhá časť je schválená. 22 od pani Holmajer. Je to isté až po slova future. E, spravodajkynia je proti. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? To je schválené. A teraz druhá časť. Spravodajkyňa je za. Týka sa transparentnosti. Kto je za? Proti? Liberáli. Zdržal sa, nikto sa nezdržal. Takže Alde je v izolácii. Pani Holmajer vyhráva. 24 je stiahnutá. Nie. 24 od pani Trupel, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Schválené. 25 odpadá ale 26 je zlučiteľná. Je to odsek 27, pozme si 26 od pána Vona. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nikto, to je schválené. Odsek 32 máme pozmeňujúci návrh 27 od pani Haglund a Alvaro. Je to pozmeňujúci ústny návrh ktorého textu máte napísané, e, v tej istej prílohe zahrnúť aj výročné správy EMAS a do nich viac informácií o diferencovanej uhlíkovej stope budov parlamentu Štrasburgu, Bruseli a v Luxemburgu, ako aj cestovné náklady súvisiace e, s plenárnymi zásadnutiami. Kto je za? Spravodajkynia je za. 23, kto je za? Väčšina je za. 27 je schválená, 34, odsek 34, 28, spravdajkynia je za. Kto je za? Musíme to spočítať. Kto je proti? Ďakujem. Zdržal sa. Zamietnuté. 29. O tej treba hlasovať. Ale máme tu rozdelené hlasovanie, pretože 28. nebola schválená. Prvá časť sa týka bez zmeny e, príslušných pravidel. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Prvá časť je schválená a teraz druhá časť, čo je vymazanie poslednej vety. Spravodajkňa je proti, chce tam ponechať tú vetu. Kto je za vymazanie poslednej vety? Musíme to spočítať. EPP Liberali a niektorí z ECR. 17, 18, to sú tí proti. Zobote niekto socialistov. 17 za, 16 proti. Druhá časť je schválená, čo znamená, že posledná veta sa vymaže. 30 je zlučiteľná, spravodajkynia je za. Kto je za? Musíme to spočítať. Toto je pozmeňujúci návrh 30 od pána Vona. Lavica plus liberáli. Sedemnáct, kto je proti? To nie je jasné. Musíme znova hlasovať. Takže kto je za tento pozmeňujúci návrh? Dvadsaťjedna je za, schválené a jednotka od pána Haglunda, spravodajkne je za. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa. 1 schválené 32 od spravodajky. Niekto je za? Proti? Zdržal sa. To je schválené. 33. 32 bola schválená a prvé dve časti tohto pozmeňujúceho návrhu odpadajú, ale musíme predsa ešte hlasovať za čas The Services Responsible Year. Kto je za? Znova. 18 eh, za 19 proti, nezdržal sa nikto, takže je to zamietnuté. Odsek 40. A môžem sa opýtať, či všetci máte so sebou kartičky? Všetci to máte? Hlasovacie karty? Tak hlasujme. Dobre. Takže dávam hlasovať o poslednej časti pozmeňujúceho návrhu 33 od uh, pani Haglund a od uh, e, pánov Haglunda Alvaro. Hlasovanie je uzavreté. EPP má jeden hlas navyše. Výsledky? 21 e, za 19 proti. EPP hlasovala proti, majú jeden hlas navyše, takže to je 22-19. Vy ste za? Aj tak je to trošku viac za ako proti. Ten pozmeňujúci návrh teda je odsúhlasený. Teraz 34 od Helgi Trpel, ona je za, kto je za? Ďakujem, proti? Elektronické hlasovanie. Hlasovanie začína. Ja nehlasujem. Hlasovanie uzavreté. 23 za, 17 proti, to je odsúhlasené. 35 sa stiahuje, ak je 34 schválená a 36 je tiež už mimo, lebo 34 bola schválená. 37. rozdielne hlasovanie, prvá časť až po slova highlights a urgency. Spravodajkynia je za. Kto je za? Elektronické hlasovanie. Takto nám to zjednoduší, alebo hlavne mne zjednoduší život. Hlasovanie je ukončené. 22 za, 18 proti, schválené. To bola prvá časť a teraz druhá časť. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? To je zamietnuté. 38. Je to pozmeňujúci návrh od pána Fernandeša, opäť dve časti. Prvá časť až po slova Request to deepen the study regarding fixed costs. Spravodajkynia je za. Kto je za? Veľká väčšina proti. Ďakujem, zdržal sa. Prvá časť je teda schválená. A druhá časť, spravodajkynia je proti. Kto je za? Kto je za? Veľká väčšina. Kto je proti? Spravodajkynia, jej skupina, možno jeden, dva ďalší, ale to je v izolácii. 39 je stiahnutá a posledný pozmeňujúci návrh je 40. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. A teraz urobíme záverečné hlasovanie elektronicky. Ja nebudem hlasovať, ja teraz otváram hlasovanie. Ďakujem. Končím hlasovanie. 36 za, 4 a proti. Bez zdržania sa. Takže gratulujem Helge Trippel k jej správe. Alors, je, j'indique que conformément à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 and especially on the conciliation. Najmä ide o zmierovací výbor. Je to návrh, aby inštitúcie boli vyzvané, aby boli pozvané priamo na zmierovací výbor, čo bude mať vplyv na stanovisko um, Európskeho parlamentu k doplneniam. Teda ide o stanovisko ostatných inštitúcií k rozpočtu. Ďalšie hlasovanie. Ide k, o text Juty Haug. Máme od nej tri stanoviska. Pokiaľ ide o, o orgány, orgán pre trhy, orgán pre bankovníctvo a orgán pre poistníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Teraz budeme hlasovať spoločne. Ak e, net e, námietok. Juta, prosím. Ako sa ukázalo z našich diskusí, boli aj e, čiastočne odpovede na otázky. Salvador už oznámil, že EPP má vždy rovnaký pozmeňujúci návrh a ten aj bol predložený. SED, SND um, predložili ústny pozmeňujúci návrh, ten sme potom prenenili do písomnej podoby, ale ja by som chcela vysloviť ešte ústny pozmeňujúci návrh, totiž aby sme boli e, v jednej línii s Rainom Bügelom. Nechcela by som to nazvať e, mitten review, ale review. Prvé slovičko navrhujem vypustiť. Takže aby sme potom uviedli reiterates therefore its call for the review of the current MMF. Teda opätovne požaduje e, revíziu súčasného viacročného finančného rámca. Takže potom môžeme hlasovať spoločne. A áno, teraz e, hlasujeme spoločne podľa návrhu Duty. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nikto. Teda tieto tri stanoviská boli prijaté. Juta, gratulujem. Ďalej. Je tu e, stanovisko e, Giovanni Hlavia k budúcnosti SPP po roku 2013. Bolo, tý, bolo tu rad pozmeňujúcich návrhov. Prosím, vezmite si zoznam pre hlasovanie. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Z, e, spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa nikto. Schválené úvodné ustanovenie C, tri pozmeňujúce návrhy od tých istých, e, za, e, spravodajca za, kto je za, proti, dvaja proti, zdržal sa aj toto um, schválené. Potom je tu od e, Abata Grunyho, potom ďalší návrh od pani Vertman je kompatibilný a spravodajca je proti, kto je za. budeme hlasovať elektronicky. Tu nie sme jednotní. Začínam hlasovanie, končím hlasovanie. Ja som nehlasoval. Takže to tu máme. Stroj počíta. ešte to nemám na obrazovke. Takže e, za 15 e, proti 23 odmietnuté. Ďalej od pani Grelier. E, spravodajca je za. Kto je za? Veľa. Ehm, kto je proti? Máme niekto, niekoľko hlasov proti. Zdržal sa? Nikto. Takže prijatý pozmeňujúci návrh. Pani Grelie, tiež predložila pozmeňujúci návrh číslo 6. Máme tu rozdelené hlasovanie. Prvá časť. Od whereas až po figure. Tu sa e, spravodajca nevyjadril, kto je za. Áno, je za. Kto je za, kto je proti. Ďakujem vám. Takže zelení sú proti, zdržal sa. Takže táto prvá časť bola prijatá. Druhá časť, proti tomu je spravodajkyne. sa, kto je za, prosím? Proti? Um, ehm, niekoľký za lavicu, takže zamietnuté. Ďalší eh, pozmeňujúci na 7. Pani Grelie bola veľmi usilovná. Rozdelené hlasovanie od eh, Whereas eh, po HDP. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zelený. Prvá časť prijatá, druhá časť od Emphasizes po Products, spravodajca proti, kto je za? Elektronické hlasovanie, hlasovanie otvorené. Ďakujem a hlasovanie skončené. 15 za. Takže to máme. Videla som 15, nie, 19 proti. Ešte raz, ešte raz ideme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12 za, 20 proti. Takže tento pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 8 od pani Grelie, e, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zelení a liberáli. Naďalej menšina. Schválené. Deviatka od liberálov. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržal sa. Schválené to je kompatibilné s desiatkou e, od pani Grelier, e, spravodajca za, za. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem, zdržal sa. Ďakujem, schválené. Pozmeňujúci návrh 11 od liberálov. Opäť e, rozdelené hlasovanie od while až po common. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržal sa. Prvá časť prijatá. Druhá časť. Spravodajca je proti. Od ensuring až po seasons. Kto je za? Proti. Väčšina za. Takže druhá časť e, je zamietnutá, pardon, zamietnutá. Dvanáctka od pani Duran e, odpadá, keď sa jedenáctka príjme. Takže odpadá to potom? Vypadáva to? Od pani Dura. To je mimochodom od manžela. Spravodajca, prosím vás, odpadá to? Spravodajca podľa, podľa usmernení. Hovoria mi, že áno, takže odpadáva. Prepačte, pani Durand. Pozmenujúci návrh 13. pani Vertman je v súlade s 11. a 13. Um, spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Opäť väčšina. Zdržal sa? Takže e, nie je schválené. Teraz ústny pozmeňujúci návrh veľké A spravodajca. Máte ústny pozmeňujúci návrh v prílohe. Po za slovičkom necessary treba doplniť predísť opätovnému znárodneniu CAP, SPP spravodlivým spôsobom. Kto je prosím za? Ďakujem. Proti liberáli. Zopár viac. Zdržal sa. Zelený. odseku 3a dva pozmeňujúce návrhy. Najskôr pani Holmajer. Kto je za, prosím? Spravodajca súhlasil. Proti? Elektronické hlasovanie ľutujem. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Devätnásť za, 20 mínus. Zamietnuté. Tesne. Potom pani Vertman, e, spravodajca proti. Kto je za? Teraz zelený proti. Väčšina. Takže toto bolo zamietnuté. Ďalej k odseku 4. Ehm, kompromisný pozmeňujúci návrh eh, B, na, ktorý nahrádza pozmeňujúci návrh 16. Pardon, 16 a 17. Prečítajte si, máte to. Kto je za, prosím? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Eh, zdržal sa? Štyria sa zdržali. Schválené nahrádzame 16 17 4a pozmeňujúci návrh pani Durang, e, spravodajca proti. Kto je za? Nie mnohí, proti mnohí. Takže zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 19, pani Durang, spravodajca proti. Kto je za? Proti, rovnako. Takisto zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 20 od pani Deron. To je hovor... Spravodajca proti, kto je za, rovnako. Plus tentokrát liberáli. Takže trošku má, máme trošku zmetok. Prepačte, pán predseda, toto je podmienc návrh pani Jensen, ktorý podporila pani Durand. Teda a kto je teda proti? Hlasujeme o 20. Kto To je proti. Takže 20 zamietnutá. 21 od pána Abada a pani Gruny. E, spravodajca je za. Kto je za? Elektronicky hlasujeme. Hlasovanie zatvorené, skončené. 23 za, 16 proti. Schválené. 22 odpada. Ocek 6, pozmeňujúci návrh 24 až 25, nahradené kompromisným pozmeňujúcim návrhom C, podporil spravodajca, kto je za kompromisný návrh C. Proti. Jeden sa zdržal. Takže schválené. Teraz e, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 26 od pani Jensen. Kto je za? Spravodajca je tiež za. Kto je proti? Zdržal sa nikto. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Takže konečné záverečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie skončené. Máme 33 za, dvoch proti a troch, ktorí sa zdržali hlasovania. Blahoželám spravodajcovi. Pán Ladia. Kavia. Ďalejší. Potom je tu e, Láslo Šurian, možné žiadosti o presun a potom Rozpočet na rok 2010, ďalšie možnosti, že ste o presun, pán Maňka. Tam nie sú žiadne žiadosti. Tam nie sú žiadne žiadosti. Je tu správa Vladimíra Maňku. k opravnému rozpočtu číslo 1 2010, oddiel 1 parlament tu je to také špeciálne v súvislostiach, pretože keď hovoríme, a hlasuje Koreper. Práve, práve teraz hlasuje Koreper. Sú tu dve riešenia. Jedno riešenie, právne povedané, ak chceme ísť podľa pravidiel, by bolo počkať, kým Koreper dohlasuje ale ja vám toto um, riešenie nechcem navrhnúť. Ja navrhujem, aby sme hlasovali, uvedomujúci, že naše hlasovanie s tým sa bude diať to, čo vyplynie z hlasovania Koreperu. Som v kontakte s Koreperom a dúfame, že naše hlasovanie bude rovnaké ako naše. Ak to tak bude, môžeme eh, to predložiť plénu v máji, v máji a potom implementovať návrhy v tomto opravnom rozpočte číslo 1 od júna. To by eh, bolo o mesiac menšie, o neskorení, než sme dúfali bude to mať vplyv na našich zamestnancov, aby parlament mohol plniť svoje povinnosti podľa Lisabonskej zmluvy. Keby sme dnes nehlasovali, veci by sme ešte viacej spomalili, takže by bolo dobre, keby sme hlasovali a dúfam, že s tým budete súhlasiť majúc na pamäti, že teda prebieha hlasovanie v Koreperii. Nie sú žiadne... Pardon, je tu jeden pozmenujúci návrh. Jeden tento predložila pani Helga Topl, ktorá by rada uviedla svoj pozmeňujúci návrh. Ja som predložila tento pozmeňujúci návrh, pretože podľa mňa je veľká debata o tejto otázke. Viete si predstaviť, že to v iných skupinách nie je odlišné od našej skupiny. Tento návrh som predložila, pretože sú tu niektorí um, ktorí si myslia, že nemajú možnosť vyjadriť svoju politickú vôľu. Takže ja som za tohto prvého postupu tohto roku, ale chcela by som, aby ste rozumeli, pochopili, prečo som tento pozmeňujúci návrh predložila. Ďakujem, Helga. Chce sa spravodajca vyjadriť tomuto pozmeňujúcemu návrhu? Ďakujem, pán predseda. E, ja som včera navrhol mojej politickej skupine presne to isté, čo ste povedali dnes, aby sme dnes hlasovali o tomto opravnom rozpočte. E, ja si myslím, že to je jediná cesta. E, ja iba dve poznámky k tomu všetkému. Ak schválime opravný rozpočet číslo 1 v Európskom parlamente v máji, to znamená, že celkové navýšenie bude nižšie o viac ako 1 milión eur, to ešte treba prepočítať. Z titulu asistentov je to okolo 1,1 milión eur a z titulu ďalších pracovníkov tiež budú nejaké, nejaké zníženia. A bude to mať aj ďalší dopad, dopad na rozpočet roku 2011, keď, ktorý sme dnes odsúhlasili, keď to navýšenie potom bude vyššie, ako je, ako je uvedené v návrhu na rozpočet 2011. Ale takisto ďakujem za váš návrh a ja si myslím, že je potrebné, aby sme dnes odhlasovali tento dokument. Merci, merci, monsieur le rapporteur. Euh, quel est votre avis sur l'amendement de madame Truppel Ďakujem, pán spravodajca. A máte, ste proti návrhu uh, uh, kolegyni Truppel? Ďakujem, pán predseda. Aj my súhlasíme s tým, že by sa malo dnes o tomto materiáli hlasovať ostatné inštitúcie meškajú, ale my nemeškáme. Takže my by sme sa chceli zhostiť tejto úlohy čo najskôr a súhlasíme s vami, pán predseda, a súhlasíme s vašim návrhom a s tým, že máme dnes hlasovať. A ďakujem aj koordinátorom. Pokiaľ ide o pozmenujúci návrh zelených, tak sme samozrejme proti, pretože my si myslíme, že tie záväzky, ktoré na seba zobereme, si treba aj ctiť. Ďakujem. Hovorí pán predseda, takže môžeme hlasovať. Tak hlasujme o tomto jedinom pozmenujúcom návrhu pani Trüffel. Spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem. A, pros? Môžete hlasovať. Musíme vás počítať. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Jeden. Takže je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh je zamietnutý. A teraz budeme hlasovať o uznesení. Pardon, o správe. To by som mal skôr povedať. A budeme hlasovať snať elektronicky, aby to bolo formálne, formálne korektné. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A 31 za, traja proti, 2 sa zdržali. Gratulujem pánovi Maňkovi k tejto správe. A teraz máme niekoľko možností. Ak by sme vychádzali z toho, že dnes Koreper nebude hlasovať, môže sa tak stať, je to možné, že odloží hlasovanie, tak ja nemôžem poslať naše hlasovanie na plenárku, pretože rada ešte musí do toho zasiahnuť. Je veľmi pravdepodobné, ale že e, Koreper bude hlasovať takisto ako my a potom sa budeme držať harmonogramu na maj. Majová plenárka, výkon od 1. júna. Ak by išiel Koreper iným smerom ako my, tak budeme musieť zorganizovať zmierovanie. Uvidíme. Práve mi povedali, že Koreper sa rozhodol, že dnes nebude hlasovať. Takže naše hlasovanie musíme odložiť do šuflíka a troška stíšiť elán. Salvatore? Ďakujem. My sme neočakávali, pán predseda, takúto správu a nezabúdajte, že bude 4. maja mimoriadná rada e, a ja dúfam, že táto rada schváli 4. E, mája tento upravený rozpočet. Áno, ale ešte stále potrebujeme to ďalšie zasadnutie Korepera, ináč, inak to nepôjde do Rady ministrov ako Ačko. Najprv to musí prijať e, Koreper, pán Portas. Mám len otázku, pán predseda. Je to skutočne pre moje vlastné vzdelanie. Ak budeme hlasovať v plenárke, tak potom ten schválený rozpočet bude retroaktívne platný od 1. maja, áno či nie? Obávam sa, že nie. Spravodajca a ja si myslíme, že to žiaľ tak nebude. Samozrejme, znamená to úspory pre rozpočet. Dobre, takže, ale nenechajme sa tým znechutiť. Týmto sme dokončili naše hlasovanie. Pardon, je tu ešte otázka? Ešte ústna otázka? Hovorili sme už o tom včera, že spravodajca nám poslal svoje konečné znenie ústnej otázky, do ktorého zapravo, zapracoval mnoho pripomienok, príspevok práve e, zo skupiny socialistov a preto dávam slovo Joranovi. My sme navrhli Reimerovi Bögemu dve malé zmeny v jeho texte a myslím si, že s nimi súhlasí. Dôvod pre tieto návrhy bol, najmä ten prvý, že stále si myslíme, že musíme zdôrazniť, že táto ústna otázka nesúvisí len s Lisabonskou zmluvou, ale aj s iným aspektom, a to je všeobecnejší aspekt e, horných e, limitov. E, stropov a preto chceme, aby v nadpise otázky bola bodka po 2013. To znamená, že my akceptujeme slovo review, aj keď by sme mali radšej výraz revízia, ale akceptujeme Reimerov návrh a názov by potom znel uh, 2013 full stop. Tu by bola bodka. Takže to je tá prvá časť. A potom keď si pozriete piatý odce, ktorý začína z Lisbon Review, tak máme len jazykovú zmenu, pretože na konci sú zátvorky a tam je a to vyzerá, ako keby sme sa snažili zmeniť e, správu o fungovaní, ale to nie je naša správa, tak to nemôžeme zmeniť, pretože to je správa, ktorá by mohla vyzerať ako správa komisie.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 Vidím, že spravodajca je za, obe, za oba tieto návrhy. Dobre. Ešte sa niekto hlási o slovo? Ak nie, tak môžem to považovať za dohodu. Pán Portas. Takže on súhlasí, dobre. Takže súhlasíte s tým, že je, máme dohodu. Takže poďme hlasovať o ústnej otázke. Kto je za, ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Dobre, gratulujem spravodajcovi a ďakujem všetkým e, poslancom, ktorí sú v rozpočtovom výbore, ktorí e, pracovali na e, tomto texte. Týmto sme dokončili hlasovanie. Máme ešte niekoľko bodov programu, ktoré musíme rýchlo prebehnúť. Banány 21. To sú sprievodné opatrenia k banánom. Mali sme už rýchlu debatu k tomuto v Štrásburgu, ale polovica členov rozpočtového výboru sa jej nezúčastnila, lebo vybuchla sopka a preto vám chýbala, ste zmeškali túto zrušujúcu debatu o banánoch. Keď hovoríme teraz o rozpočte, e, o plnom rozpočte 2 na 2010, tak spravodajcom je Laslo e, Surian. A chcem sa spýtať, či Laslo chce povedať teraz niečo k tomu. Spravodajca, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, len veľmi stručne. Ja som skutočne vyjadril svoje pocity v Štrasburgu a tieto pocity boli pomerne negatívne, pokiaľ ide o e, nie banány, ale o návrh a zmenu. Ja som žartom spomenul, že banán má tvar, ktorý mi pripomína bumerang, asi myslí bumerang. A preto si myslím, že naše stanovisko by malo byť negatívne. Prečo? Je to výdavok navyše. A zvyčajne nástroj pružnosti je nástroj na riešenie veci, ktoré sú nové. A časť nástroja pružnosti sa používa podľa návrhu, ktorý je tu teraz predložený ale je to nízke percento. A návrh sa dotýka napríklad pilotných projektov a zníženie pilotných projektov, ktoré sa pred niekoľkými mesiacmi e, schválili, môže znamenať smrť pre pilotný projekt, takže výdavky pre pilotné projekty, ktoré zostanú, sa stanú také malé, že sa zničí celá tá predstava, tá myšlienka. To nie je rozumné používať tieto peniaze na iné účely. Preto podľa určitého šumu, ktorý sme zachytili, rada nebude veľmi šťastná, keby mala dať čo len cent na čo len cent z rezervy a preto budú stanoviska úplne protichodné. Stanovisko parlamentu so stanoviskom rady. A podľa nových pravidiel najlepšie riešenie je žiadna dohoda a preto nový návrh zo strany komisie. Ale chcem vás informovať, že nebol žiaden šum pre tých, ktorí ste s nami tam neboli v Štrasburgu. Nebol žiaden e, šum v predbežnej diskusii proti tejto predstave. Dokonca som získal aj podporu iných skupín a až doteraz sa držím mojho stanoviska, ktoré má dve veci. To je počkať a pozrieť sa, aký bude výsledok v rade a ak budeme vedieť, aké maj, aký majú názor, môžeme rozhodnúť. A ak nie sú pripravení použiť nástroj pružnosti, tak navrhujem, aby sme nedospeli k dohode. Ale ak bude stanovisko komis- rady iné, tak aj my sa rozhodneme a prehodnotíme svoje postoje. Takže ja myslím, že teraz nemá zmysel, aby sme o tom hlasovali. Nemali sme ten plán. Teraz komisia požiadala o slovo. A ja som im nedal slovo predtým, takže e, teraz by som povedal, že by sa mohol ujať slova. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že ste mi dali slovo. Chcel by som len uviesť, že ten opravený, e, uviesť opravený rozpočet tým, že v septembri 2009 dala komisia k dispozícii tzv. opravný list. A v tomto liste sme mali nový riadok ako doprovodné opatrenie, ktoré sa týka banánov. Keďže došlo k mnohým diskusiám a komisia už vtedy jasne hovorila, že prebiehajú ďalšie rokovania a v tej dobe nebolo ešte jasné, ako sa bude postupovať, ale v polovici e, septembra komisia jasne ukázala, že môže dojsť aj k dopadu na rozpočet Išlo o čiastku 75 miliónov, ktorá bola ešte v rozpočte. A keď sa rozhodovalo o rozpočte 2010, tá komisia sa snažila identifikovať zdroj pre financovanie takýchto opatrení. Išlo zhruba o 190 miliónov a z toho 75 miliónov je na rok 2010, lebo to je prvý rok, keď AKT budú mať negatívny dopad práve v dôsledku tarifných a colných opatrení. pokiaľ ide o medziinštitucionálnu dohodu, tak komisia sa snažila identifikovať možnosti, ako by sa časť takýchto prostriedkov mohla financovať tiež z programu pre financovanie tretich krajín. V roku 2009 bola záloha, ktorá sa vyplatila niektorým prostriedkom, ale vo všeobecnosti komisia navrhuje financovať polovicu programu. počas štyroch nadchádzajúcich rokov a chce využiť takmer 70 všetkých prostriedkov na obdobie rokov 2010 až 2013 a takto spružniť nástroj flexibility, nástroj pružnosti. Toľko k tomuto návrhu zo strany komisie. Ešte chcem povedať, že existuje problém s harmonogramom, s časovým harmonogramom pretože v roku 2010 bude dopad určitých opatrení na krajinách AKT hmatateľný a bolo by dobre, keby členovia tohto výboru si tiež uvedomili, že by sme mali nájsť také riešenie, ktoré by bolo priateľné pre všetky zúčastnené strany. Ďakujem, ďakujem za to. Myslím si, že to bolo dostatočne jasne povedané. Ide tu o podstatné sumy a preto, ako povedal spravodajca, máme veľmi obmedzený rozpočet a nemáme žiadnu možnosť manevrovania. Takže i keď je táto žiadosť opodstatnená, prináša so sebou veľký politický problém. A my sa musíme snažiť tento problém vyriešiť spolu so všetkými kompetentnými zúčastnenými stranami a taktiež s výborom pre rozvoj. A dostávam sa tým k tomu, že by som si dovolil povedať jednu poznámku. A to je poznámka, na ktorej sme sa dohodli s koordinátormi bolo by dobré, keby sme lepšie koordinovali našu prácu, tak aby sme aby sme boli schopní zvládnuť to, to, čo vo Francúzsku nazývame ohrozenie výdajov alebo riziko pre výdaje pretože u nás máme ministerstvo financí, ktoré vždy presne kontroluje rozhodnutia prijaté inými ministerstvami a tieto rozhodnutia skúma z toho hľadiska, či nemajú negatívny dopad na rozpočet ako celok. A ja chcem povedať, že my sme vlastne obklopení rôznymi hrozbami. Stále, keď zasadá rada, tak je tu určité riziko, je tu určité nebezpečie a musíme samozrejme nejakým spôsobom toto riešiť, pretože my nedokážeme ovplyvniť tieto práce, ktoré sú mimo nás, ale to je problém, ktorým by sa mali zaoberať príslušné orgány v parlamente, a to v súvislosti so, so s účinnosťou Lisabonskej zmluvy, pretože rada sa stáva určitou inštitúciou na základe platnosti Lisabonskej zmluvy a rada vykonáva, príjma oveľa viac rozhodnutí, neposkytuje len usmernenie, orientáciu, ale naozaj robí politické rozhodnutia a rada sa e, schádza stále častejšie prijíma stále viac rozhodnutí v mnohých oblastiach a napriek tomu, i keď teda parlament má právo spolu rozhodovať, to znamená, že aj my musíme dať naše stanovisko tak, aby bola rada informovaná, ale zatiaľ to tak nie je. To znamená, že musíme nájsť určitý prostriedok, určitú cestu, ktorá by nám umožnila e, pridať hodnotu k rozhodnutiu. A každý týždeň komisári vyjednávajú so zahraničnými partnermi, vydávajú určité, vyhlásenia. Napríklad predseda Van Rompuy bol vo Washingtone, kde sa zúčastnil konferencie zvolanej prezidentom Obamom o ozbrojovaní a jadrovom terorizme. A pán predseda Van Rompuy predniesol veľmi významný prejav a povedal, že Európska únia sa zavezuje splniť niektoré finančné záväzky a nás to trocha prekvapilo. To znamená, že sme svedkami toho, čo robí komisia a my chápeme, že je to veľká výzva, že je to veľmi náročné a chápeme aj to, prečo je potrebné dospieť k širokej dohode medzi parlamentom a inými inštitúciami. Ale niekedy to nesedí celkom s rozpočtom, čo pre nás spôsobuje obrovské problémy. Budeme sa musieť lepšie zorganizovať, zaktivizovať, aby sme boli efektívnejší. A to znamená, že budeme musieť úzko sledovať postupy, rokovania, vyhlásenia ktoré by mohli mať účinok na rozpočet. A potom to budeme schopní zapracovať aj do našej práce, zobrať to do úvahy aj do našich myšlienok. A Laslo Šurian by mohol urobiť záver tejto veci. E, prepačte, pán predseda, najprv som mal zablokovaný a nevedel som spomenúť na slovičko bumerang. E, prepačte, keď som hovoril predtým, ale teraz už mám mozog odblokovaný a chcel by som iba zdôrazniť to, čo ste práve teraz povedali. Myslím si, že ja naozaj navrhujem pilotný projekt. Mal by to byť projekt, ktorý by nám umožnil povedať nie. A nechcem teraz zachádzať do podrobností, ale ak tieto inštitúcie a tie excelencie, ktoré ste spomenuli, minul európsky rozpočet bez schválenia a ak predpokladajú, že neskôr nájdeme riešenie, tak situácia sa nikdy nezmení. Toto je malá vec v celkovom obraze, ale je to škoda. Ak budeme takí tvrdý, ako som teraz, tak budeme proti záujmom niektorých chudobných krajín. Ale Európa má veľa záväzkov. Ja nemám nič proti týmto krajinám. Myslím si, že tá myšlienka je správna dať akúsi kompenzáciu, ale spôsob, akým sa to bude robiť, je nesprávny. A nesprávny preto, čo ste vy vysvetlili. Bez schválenia si niektorí ľudia myslia, že môžu len tak rozdávať sľuby. A potom si z nás urobiť poslušných sluhov. Dokonca aj v krajine, kde premiér má obrovskú väčšinu, tiež nie je v pozícii niečo sľubovať bez toho, aby pochopil, aké tam rozpočtové zázemie. Preto tam bol ten francúzsky príklad. Nie je tam nejaký jasný mechanizmus teraz v tom postupe. Takže čo môžeme urobiť? Neočakávam nejaký jednoduchý nový návrh od komisie, ale očakávam, že sa začnú rokovania, ktoré nám umožnia zistiť, ako zabrániť týmto sľubom, prejavom, záväzkom, ktoré budú znamená míňanie peňazí bez schválenia a tieto isté orgány potom budú blokovať alebo zmenšovať rozpočet. To je nepriateľné. Preto si myslím, že je to naozaj veľmi dôležitá vec, ešte dôležitejšia ako banány a medzinárodná solidarita. Chcel by som nájsť riešenie. A toto riešenie nezávisí od rozpočtu, pretože v podstate vieme nájsť nejaké peniaze v rozpočte, ale iba keď začnú skutočné rokovania medzi príslušnými orgánmi o tom, ako zabrániť takýmto veciam, len vtedy budeme môcť niečo dosiahnuť. Naozaj potrebujeme nejaké predbežné spoločné rozhodnutie, ak máme mať právo rozhodovať o tejto veci. Dúfam teda, že rozpočtový výbor podporí tento prístup. Mali by sme byť pevní vo svojom stanovisku, pretože sa tu objaví obrovská kritika na základe argumentu potrebnej solidarity. Áno, je pravda, musíme byť solidárni, ale nie za každú cenu. Ďakujem. Predseda, ďakujem, pán spravodajca. A takto sa dostávame teraz 23. Čo je e, Opravný rozpočet číslo 4 e, za rok 2010, toto je naozaj tiež zásadná vec. Komisia za normálneho postupu navrhuje, aby sme si mysleli, že tu budeme mať e, prebytok 2,3 miliardy v rozpočte za rok 2010 a že tieto peniaze možno využiť a vyplatiť naspäť členským štátom. Určite si spomínate, že už v Lani sme viedli rokovania s radou a skúmali sme, ako pripraviť rozpočet na rok 2010. Súhlasili sme s tým, že vrátime 3 miliardy eur členským štátom. Ale v súčasnej situácii, keď máme naozaj veľmi obmedzený rozpočet, kde naozaj nemáme manevrovací e, priestor v rozpočte, tak e, za takýchto okolností je toto prekvapením. To by sa nemalo robiť automaticky, pretože ja tu vidím prepojenie na prvú časť nášho ranného rokovania. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii po počiatočných problémoch sa začína urychlovať, bude nás stať veľa peňazí. A zároveň musím povedať, že je škoda, že globalizačný fond bol e, za každým financovaný z prostriedkov, ktoré sme zobrali zo sociálneho fondu. A zistujeme, že každý rok máme nadbytok e, niekoľko miliard e, eur, predovšetkým zo štrukturálnych fondov. A tieto peniaze sa potom vracajú naspäť členským štátom. Je tam niekoľko problémov. Jeden nie je až taký dobre známy, ale kolegovia e, z rozpočtového výboru, napríklad pán Godmanis, vie o tom a je to problém, ako môžeme zajistiť lepšie míňanie peňazí e, v rozpočte. Takže tam potrebujeme lepšie prognózy a lepšie počiatočné rozhodnutia tak aby sa tie peniaze míňali rozumne. No a druhá otázka je, či by sme mali pokračovať v systematickom vracaní prebytkov na konci roka členským štátom. Pretože začíname potom každý rok s novým rozpočtom, ktorý je tak trošku virtuálny, a môže byť v skutočnosti aj dosť vzdialený od toho, čo sa naozaj deje. Myslím si, že vo všetkých našich národných parlamentoch máme niekedy ťažké rozpravy, kde ľudia hovoria o tom, že tie príspevky do rozpočtu EÚ sú príliš veľké a nie dosť sa vracia naspäť. Ale to samozrejme závisí od prognoz na začiatku roka a tieto prognozy môžu byť dosť iné, než je potom skutočná situácia priebehu roka. To závisí od toho, od ktorého prispievateľa do rozpočtu, o ktorom prispievateľovi do rozpočtu hovoríte. Myslím si, že by sme sa tu mali pozrieť na to, čo je tu možné. Možno by sme mali urobiť naozaj protinávrhy a možno by sme mali hľadať spôsob, ako lepšie minúť tieto prebytky. Tú diskusiu môžeme viesť aj tu, e, v našom výbore, e, pretože táto téma už začína byť naozaj veľmi dôležitá. Však, pán spravodajca. Ďakujem. Moja odpoveď je rozdiel na dve časti. Chcel by som vám pripomenúť, že celé roky už hovoríme o niečom, čo bolo bežnou praxou. Bola to teda taká vec, ktorej sme sa venovali iba veľmi málo. Zvyčajne sme urobili rýchlo záver a potom niekoľko miliard sa posielalo späť pretože my nemáme nejakú právnu možnosť udržať tu tie peniaze. Čo predseda povedal o celej tej veci, znamená, že sme sa dostali do novej situácie. Vzniká tu nová situácia z dôvodu vzniku globalizačného fondu a tam sme videli celkom jasne, a ukázala to aj ranná rozpráva, že teraz, keď sme otvorili túto možnosť, keď sme teda otvorili túto truhlicu, tak povediac, aby sme mohli poskytovať e, pomoc regiónom, ktoré majú ťažkosti, tak v situácii, ktorá vznikla od začiatku finančnej krízy sme videli obrovské zvýšenie počtu žiadostí. A tie peniaze, ktoré zvýšili, by sa mohli použiť práve na tento účel, pretože celý ten globalizačný fond je akýsi virtuálny fond. Zvyšné peniaze alebo 500 miliónov zo zvyšných peňazí bolo venovaných práve tomuto účelu. A vyzerá to tak, že je potrebné vytvoriť právny základ pre využívanie týchto prostriedkov. My to teraz nemôžeme urobiť v tejto štruktúre, teda nemôžeme vytvoriť ten právny základ a mm, nemyslím si, že by sme tu mali viesť rozprávu o tom, či vrátiť alebo nevrátiť e, tie prebytky, ale mali by sme využiť tú príležitosť, ktorú máme, aby sme doriešili už túto vec. Podľa mňa to je niečo, čo je úplne logické a vyplýva to z predchádzajúceho bodu v našom programe. Mali by sme urobiť niečo pre zlepšenie postupov, ktoré máme k dispozícii. A v mnohých prípadoch žiaľ sme videli, že tieto peniaze často pochádzajú e, zo štrukturálnych fondov a to je nepriateľné. Prečo je to nepriateľné? Pretože komisia dáva dohromady tento rozpočet a vychádza z toho z požiadavie členských štátov, ktoré sa zúčastňujú plánovania štrukturálnych fondov. A na základe tých žiadostí, ktoré došli, to vyzerá tak, že sa tieto prostriedky nedajú minúť tak, ako by mali. Keď sa pozrieme napríklad na polnohospodárstvo, je tam trhová zložka alebo trhový segment, ktorý sa berie do úvahy. A toto musíme tiež zobrať do úvahy. Nechceme tu vidieť nedostatky finančného pokrytia z dôvodu e, fluktuácie na trhu, výkyvov trhu. Ale napríklad na tomto základe sme financovali veľkú časť e, projektu Galileo. Nechceme však, aby táto výnimka sa stala pravidlom. Preto každý rok prichádzame s novými nápadmi a zrazu sa tieto veci stávajú normou a nie výnimkou. Musíme sa pozrieť na to, čo urobiť s tými prebytkami. Nemali by tam byť e, v prvom rade vôbec žiadne prebytky. Máme predsa plánovanie rozpočtu a realizáciu rozpočtu a keď sa zvyšia nejaké peniaze z dôvodu trhových faktorov v oblasti poľnohospodárstva, tak e, potom je to úplne iný príbeh ale to súčasné riešenie, pri ktorom sa prebytky vracajú členským štátom, podľa mňa nie je správny prístup vzhľadom na meniace sa okolnosti. Mali by sme prísť e, s návrhmi a nebol by som veľmi šťastný, keby sme to odložili na neskôr pretože skôr alebo neskôr treba tie peniaze vrátiť členským štátom. Predseda, ďakujem vám veľmi pekne. Takže sa zdá, že to bude rozpráva, na ktorú sa môžeme tešiť. Môžeme sa pozrieť na právnu stránku, aby sme videli, či e, sami môžeme žiadať takýto opravný rozpočet a či sa môžeme pozrieť na to, kedy môžeme žiadať o takéto úpravy alebo opravy. Teraz predstavte si, že by sme mali možnosť odmietnúť tento opravný rozpočet. Čo znamená, že tie finančné prostriedky by sa nemohli použiť na nič iné, pretože tu nemáme nejaký prenosný mechanizmus. Nemožno to preniesť do ďalšieho obdobia. A mojou otázkou je, chceme využiť tento opravný rozpočet, alebo ho budeme považovať za rukojemníka a budeme čakať, ako to všetko dopadne? Budeme čakať, že nám rada povie, že nemôžeme z tých peňazí financovať nič iné, ale zase budeme čakať, čo nám povie komisia alebo niekto iný. keby sa tie prostriedky užili tak, aby to nezvyšovalo potom výdavky členských štátov. Takže ďakujem vám všetkým, ďakujem spravodajcovi. Pokiaľ ide o 20, to sme nejako preskočili. To bol pán Manika. Ale iba pre vašu informáciu by som chcel povedať, že sme dostali ďalšie dokumenty k opravnému rozpočtu číslo 2. To má dočinenia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a výborom regionov a s ich rozpočtami, pretože tam bol bola príloha k opravnému rozpočtu. Toto boli ďalšie informácie, ktoré vyžadovala komisia, takže máte všetky tieto ďalšie dokumenty ktoré sú priložené k vašim materiálom. No a posledný bod. A pardon, nie Venovali sme sa pánovi Silvestrisovi včera, pretože uh, sme vás včera nevedeli nájsť, keď sme sa chceli venovať bodu 9 včera. Takže nech sa páči, pán Silvestris, máte slovo. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Chcel by som sa iba venovať tomu, e, čo, čom sme hovorili v Štrasburku, Išlo o komunikačnú politiku pre rok 2010 nemohli sme dokončiť našu prácu kvôli výbuchu sopky a všetci tam nemohli uh, byť, ale Vivian Redding tam bola a bol tam aj e, minister zahraničných vecí Španielska. Bol tam aj Olivier Kasten z Belgicka. Nezašli sme do podrobností rozpočtovej stránky, komunikačnej politiky, ale to stretnutie bolo užitočné, e, pretože sa tam zúčastnili všetky zainteresované strany a 31. marca e, kolegium schválilo viacročný prístup so štyrmi hlavnými oblastiami. Ako sa vymaniť z krízy, e, podpora európskych vonkajších programov, zlepšenie efektívnosti našich mechanizmov. To boli teda tri hlavné priority pre komunikačnú politiku pre rok 2010. Bolo to dosť narýchlo, ale predovšetkým ľudí e, zaujíma, ako znova vybudovať naše ekonomiky, ako zničiť nezamestnanosť. 50 eh, malo obavy o nezamestnanosť, o stabilitu eura, stabilitu jednotného trhu, konkurencieschopnosť Európy. Tu bol program Európa 2020 a potom sme hovorili o financovej Lisabonskej e, zmluvy a v časti, ktorá sa venovala občanom, e, tu bola potreba vysvetliť občanom účinok e, novej zmluvy na ich život. Taktiež bolo treba vysvetliť ľuďom, aký prospech im prináša členstvo v EÚ. mali by sme byť eh, bližšie k základnej úrovni, mali by sme teda eh, viac počúvať eh, ľudí a mali by sme aj hovoriť o tom, ako sa zmenil život členských štátoch po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, ale pritom musíme mať na pamäti všetky Eh, veci, ktoré zaujímajú ľudí. Viem, že ste mi dali málo času na to, aby som povedal, čo som eh, chcel povedať. Mal som tu byť včera a nebol som eh, na zasadnutí včera, takže ja som ten hlavný vinník a beriem na seba všetku vinu. No a pokiaľ ide o fond, musím povedať, že kolegovia a Helga Trüppel mali uh, obavy o energetický fond, či to naozaj stačí na to, aby sme riešili otázku klimatických e, zmien a aký to bude mať účinok na hospodárstvo. Preto je treba zvyšovať informovanosť, e, hlavne po Kodanskej konferencii a treba podrobne vysvetliť podrobnosti celkovej dohody, ktorá zahrňa aj rozvojovej krajiny, a snahu dosiahnuť e, nízkouhlíkovú ekonomiku. Potom treba vysvetliť, aké sú prínosy ekologických priemyselných odvetví pre ekonomiku. A myslím si, že pokiaľ ide práve o tú otázku nízkouhlíkovej ekonomiky, tam môžeme aj zdvojnásobiť e, rozpočet. Ja pripravím oznámenie, kde vysvetlím, čo treba urobiť, tam pokiaľ ide o emisie CO2. Keď sa vraciam do svojho regiónu na juhu Taliansku, Talianska e, ľudia mi hovorí, je to možné, e, každý mesiac musíte cestovať medzi Štrásburgom a Bruselom, e, to nie je veľmi nízko uhlíkové alebo ekologické, ja to tam musím vysvetľovať, ako to je. Musím im vysvetľovať snahu, že chceme znižovať emisie CO2 a pritom stále cestujeme medzi Bruselom a Štrásburgom vôbec nie som schopný dať im nejakú rozumnú odpoveď na túto otázku dalo by sa povedať, že na túto otázku je naozaj veľmi ťažké odpovedať. Takže naše oznámenie bude pochádzať z rôznych sociálnych skupín, ktoré vyjadria svoje obavy týkajúce sa záležitosti Európskej únie. Cieľovou skupinou budú hlavne ženy a deti alebo mladí ľudia. Ehm, tu musíme zdôrazniť